Good afternoon, dear colleagues. Príjme popoludne, kolegovia. Chcela by som týmto otvoriť našu schôdzu. Dnes popoludní máme veľmi nabitý program a máme mimoriadne dlhú schôdzu naplánovanú na dnešné popoludnie. Máme v pláne eh, byť tu až do 19. Dúfam, že sa nám podarí dodržať tento časový plán, že to stihneme. Ak nie sú žiadne námietky k zeniu programu, budeme považovať program za schválený ďalej oznáme žiaľ. E, tlmočenie do chorváštiny a galčiny žiaľ nie k dispozícii. Toľko k oznamom. A máme naplánované hlasovanie od 16.20. Dúfam, že budete mať všetci k dispozícii svoje hlasovacie kartičky na toto hlasovanie. Máme tu tiež štáby, televízne aj rozhlasové. Máme tu dánsku televíziu a tiež rozhlas, e, stanicu číslo 2. A tí budú vysielať záznam z našej schôdze. Ďalej prejdeme teda k prvému bodu nášho programu. Ako iste všetci viete, minulý e, týždeň v stredu 20. januára predseda parlamentu ohlásil, že skupina požiadala zahrnúť e, na program e, si to schválenie v Dánsku nových opatrení, ktoré sa týkajú azylu. A tiež e, sa rozhodlo zaradenie tohto bodu na januárovej plenárnej schôdzi. Zatiaľ sa k tomu výbor LIBE nevyjadril po rozprave v pléne. Rozhodlo 188 hlasov za, 108 proti a 37 sa zdržali. Toto bude na programe schôdze v pondelok 25. januára. Náš predseda žiaľ nemôže byť dnes prítomný, zastupuje nás na neformálnej rade pre vnútro spravodlivosť v Amsterdame. A rozhodol pán predseda, že sa to zaradí na program tejto schôdze a tiež pozval zastupcov dánskej vlády srdečne teraz vítam preto pána Kristiana Jensena, ktorý je ministrom zahraničných vecí a pani Inger Ströber, ktorá je ministerkou pre migráciu, integráciu a bývanie, teda oboch zástupcov dánskej vlády. Srdečne vás vítame, ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie aj takto na poslednú chvíľu. Náš pán predseda pozval aj podpredsedu komisie Timmermansa, ktorý sa žiaľ dnes nemôže zúčastniť schôdze, ale poveril pána Stevena Ryana, ktorý bude zastupovať komisiu Navrhujem, tak aby sme všetko stihli, kým sa má začať hlasovať, navrhujem, aby sme to zorganizovali nasledovne. Najskôr dáme zástupcom dánskej vlády slovo na zhruba 10 až 15 minút, maximálne 15 minút, aby nám priblížili blížece sa opatrenie na schválenie. Potom dáme slovo zástupcom komisie na zhruba 5 až 7 minút Následne e, sa obrátim na koordinátorov a prebehne prvé kolo vystúpení koordinátorov. E, každý z koordinátorov dostane dve minúty na otázky či prípadné poznámky a po tomto kole koordinátorov dáme opäť slovo zastupcom dánskej vlády, aby mohli reagovať, a odpovedať a ak bude ešte zvyšný čas, potom e, dáme priestor aj druhému kolu otázok pre ostatných poslancov. Musím zdôrazniť, že budeme musieť dodržiavať veľmi prísne vymedzený čas, inak totiž neskončíme všetko, čo máme naplánované na dnešné popoludne. I hneď teda dávam slovo zástupcom dánskej vlády. Pán Jensen, nech sa páči, máte slovo. Pani predsedajúca, ďakujem za to, že ste nás pozvali. Aj keď to bolo naozaj na poslednú chvíľu, veľmi nás teší, že tu môžeme Ehm, priblížiť iniciatívu danskej vlády o migrácii a utečencoch spolu s mojou kolegyňou, e, ministerkou pre imigráciu, integráciu a bývanie. V posledných rokoch Európsky parlament e, sa stal významným fórom pre verejnú diskusiu v Európe a o to viac nás teší, že tu môžeme byť dnes prítomní. Získame tým možnosť e, vysvetliť politiku dánskej vlády o otázkach azylu a tiež vypočuť si názory a stanoviská poslancov Európskeho parlamentu. Veľmi radi iste, že odpovieme na vaše prípadné otázky, ktoré s tým súvisia. Dánsko je a vždy bolo eh, jednoznačným presadzovateľom európskych, eh, pardon, ľudských eh, práv. Snažili sme sa hľadať európske riešenia utečeneckej a presťahovaleckej kríze pre dánsku vládu je dôležité, aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam v súvislosti s našimi iniciatívami a chceme prezentovať eh, podrobnosti týchto našich eh, návrhov v Dančine, aby eh, všetko prešlo v komunikácii čo najjednoznačnejšie a najjasnejšie. Chcel by som sa v krátkosti vyjadriť k obrovským výzvam, ktoré pre nás predstavuje táto kríza imigrácie a azylu. V posledných rokoch sme boli svetkami rôznych kríz, rôznych víziev, rôznych vojen, konfliktov Ukrajina, Irak, Sýria a zároveň mnoho krajín bližšie Európe e, bolo svetkami hospodárskej krízy a slabého hospodárskeho rozvoja. Mnoho mladých ľudí hľadá lepšie možnosti a preto zhruba 1,5 milióna ľudí prekročilo hranice EÚ nezákonne v roku 2015. Komisia sa domnieva, že e, ďalšieho pol milióna príde v priebehu tohto roka. Teda hovoríme do obrovských počtoch ľudí v Európe, teda sme v veľmi zložitej situácii, vyvíja to veľký tlak na naše krajiny. Všetci poznáme výzvy, ktorým dochádza na našich e, vonkajších a vnútorných hraniciach, e, kde sú obrovské počty pristahovalcov utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, vidíme davy ľudí na železničných staniciach, na diálniciach. Toho sme boli svetkami a nikto to pred niekoľkými rokmi nedokázal e, očakávať, predpokladať. Táto situácia si vyžaduje spoločné riešenia. Bez takýchto spoločných riešení pre Európu, bez spoločných európskych e, odpovedí sa nám túto krízu nepodarí vyriešiť. Takéto riešenia žiaľ nie sú jednoduché a nehľadajú sa ľahko. Európa musí konať spoločne. Celkom iste vy, poslanci Európskeho parlamentu, v tomto procese bude zohrávať významnú úlohu. Európske riešenia sami o sebe nepostačia. Máme tiež zodpovednosť na úrovni jednotlivých štátov, aby sme riadili túto situáciu stabilne a účinne. A v tomto svetle dánska vláda pristupuje k tejto problematike veľmi seriózne. Dánsko je jednou z piatich krajín vo svete, ktorá plní ciele OSN prispieva 0,7 e, svojho HDP na rozvoj. Poskytli sme pomoc rôznym krajinám, ktoré sa ocitli v kríze a pomáhame tiež aj susedným krajinám snahe pomôcť utečencom, taktiež vnútorne presiedleným osobám, ale tiež celým susedným krajinám, ktorých postihla kríza. Teda aktuálnu situáciu vyhodnocujeme nasledovne. V septembri 2015 dánska vláda poskytla 100 miliónov eur na spoločné európske riešenie v oblasti migrácie. Dánsko eh, zohrávalo aktívnu úlohu v snahe hľadať eh, európske riešenia aj v spolupráci medzi EU a Afrikou. A predpokladám, že nikto nespochybňuje želanie Dánska prispieť k hľadaniu spoločného medzinárodného riešenia komplexných víziev, ktorým všetci čelíme. Chcel by som dať slovo teraz svojej kolegyni, ktorá sa podrobnejšie vyjadri ku konkrétnym iniciatívam našej vlády. Ďakujem pekne. Najskôr sa chcem poďakovať za pozvanie na toto stretnutie je mi potešením zúčastniť sa e, tejto schôdze a poskytnúť vám podrobnejšie informácie o niektorých e, našich iniciatívach, ktoré chystáme v oblasti azylu a migrácie. Dúfam, že tým e, objasním isté skutočnosti a poskytnem vám jasnejší prehľad o politických možnostiach výberu a rozhodnutiach dánskej vlády. Ako už povedal môj kolega, je dôležité snaží sa predísť akýmkoľvek nedorozumeniam a nesprávnemu pochopeniu našich iniciatív. Chcela by som preto predniesť svoju prezentáciu v Dánčine. Chcela by som využiť dnešnú schôdzu na objasnenie konkrétnych opatrení dánskej vlády. Konkrétne dve opatrenia vyvolali veľký záujem a medzinárodné znepokojenie, najmä mm, návrh zhabávať majetok žiadateľov o azyl a tiež návrh odložiť možnosti zjednocovania rodín. Chcela by som sa krátkosti vyjadriť tomu, čo Dánsko urobilo v snahe riešiť aktuálnu krízu. Tiež by som sa rada vyjadrila k tomu, ako prijímame žiadateľov o azyl v Dánsku. Chcela by som najskôr zdôrazniť, e, že Dánsko, podľa môjho názoru, výrazne prispieva k riešeniu aktuálnych víziev v oblasti azylu a migrácie. Celkovo Dánsko prijalo 21 300 e, žiadateľov o azyl, teda Dánsko je jednou z 10 krajín v Európe, ktorý prijímajú najvyššie počty utečencov na obyvateľa. V roku 2015, pardon, 2014 sme prijali 15 tisíc žiadateľov o azyl a 20, v roku 2016 očakávame, že príjmeme 25 tisíc žiadateľov o azyl. Takto to aspoň je um, zohľadené v našom rozpočte na rok 2016. Dánsko prijíma vysoké počty žiadateľov o azyl a to sa týka aj absolútnych ehm, počtov aj e, pomerných e, počtov na obyvateľa. Sme krajina, ktorá poskytuje e, najvyššie sumy na humanitárne účely. Dánsko sa preto naozaj snaží plniť si svoje záväzky a povinnosti snahe riešiť spoločné výzvy Dánska. Spoločnosť, tak ako aj ostatné severské krajiny, poskytujú, poskytuje svojim občanom prístup k bezplatným sociálnym dávkam, napríklad bezplatná zdravotná starostlivosť, bezplatné lieky, vzdelanie školstvo od školky až po vysokú školu a taktiež rôzne iné sociálne služby. Snažíme sa prijímať že žiadateľov azyl naozaj spravodlivo férovo, snažíme sa ich prijímať s úctou a poskytnúť im potrebnú pomoc v čase pobytu na našom území keď sú žiadateľmi o azyl. Títo ľudia tiež e, dostávajú pomoc e, v procese integrácie do našej spoločnosti. Je tu tiež e, trojročný program, ktorý poskytuje podporu v, pri učení sa dánskeho jazyka a tiež sa im poskytuje pomoc pri hľadaní bývania a zdravotnej starostlivosti, tiež v oblasti vzdelávania ich detí, takisto ako aj ostatní občania našej krajiny. Snažíme sa naozaj pristupovať s ním férovo. A tiež, keď sa porovnáme s ostatnými členskými krajinami, myslíme si, že pristupujeme naozaj zodpovedne k tejto téme. Snažíme sa vychádzať zo základných eh, hodnôt našej spoločnosti a síce, snažíme sa pomáhať tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Ale zároveň je veľmi dôležité zúrazniť, že tí ľudia, ktorí si dokážu pomôcť sami, by nemali e, využívať pomoc štátu. Toto je základný princíp nielen v Dánsku, ale aj v mnohých iných členských štátoch. Chcela by som ešte zúrazniť, že tento základný princíp sa vzťahuje aj na občanov Dánska, aj na žiadateľov o azyl. Náš systém sociálnej starostlivosti na základe ktorého podporujeme ekonomicky týchto žiadateľov azyl, e, stanovuje, že ak sa výrazne zvýši počet žiadateľov o azyl, e, prejaví sa to taktiež na možnostiach našho systému. Nedávno som videla štúdiu Medzinárodného menového fondu a tam sa hovorilo o výdavkoch e, na žiadateľov o azyl a v prípade Dánska je to na druhej najvyššej úrovni z všetkých krajín EÚ, keď sa pozeráme na percento ktoré sa využíva na tieto účely e, v pomere k HDP. Zvorazňujem to, pretože je dôležité pamätať na to, že keď e, sme navrhovali naše iniciatívy v oblasti azylu a migrácie, aj na toto sme brali ohľad. E, ešte chceme zdôrazniť, že viacero európskych krajín zmenilo svoju azylovú legislatívu a navrhlo zmeny, ktoré by sa mali zaviesť v priebehu roka 2016 vzhľadom na vysoké počty žiadateľov o azyl, teda viacero krajín sprísnilo svoju azylovú politiku, alebo ju teraz práve sprísňuje, je dôležité upozorniť, že toto sú zmeny. Viacero krajín zaviedlo eh, takéto zmeny, eh, pretože sa to ukázalo byť nevyhnutné. Krajiny, ktoré doteraz boli veľmi otvorené v príjmaní žiadateľov azyla a migrantov, eh, sa rozhodli zaviesť veľmi prísne zmeny. Vzhľadom na ekonomické výzvy, ktoré predstavuje takýto obrovský počet žiadateľov o azyl, najmä v prípade štedrého systému, akým je dánsky systém, naša vláda dospela k záveru, že je dôležité zaviesť viacero e, zmien do tejto oblasti, aby sa výrazne znížil tlak na našu spoločnosť. E, niektoré tieto opatrenia vyvolali e, dosť ohnivé diskusie, žiaľ došlo k viacerým nedorozumeniam, najmä v súvislosti s konkrétnymi opatreniami, ktoré zavedla vláda v decembri 2015. Chcem sa poďakovať ešte raz vášmu výboru za to, že ste nás pozvali, aby sme vám mohli priblížiť niektoré naše iniciatívy podrobnejšie, konkrétne tu dnes hovoríme o opatrení, ktoré by sa malo schváliť zajtra v Dánskom parlamente. Chcem upozorniť, že existuje široká podpora v Dánskom parlamente pre tieto návrhy a tie politické strany, ktoré podporujú tento návrh, predstavujú štyri hlavné politické skupiny v Európskom parlamente. Ešte by som sa vyjadrila v krátkosti k legislatíve, ktorá súvisí s návrhom hm, konfiškovať majetok žiadateľov o azyl Žiadatelia o azyl dostávajú pomoc e, v čase, keď sa spracúva ich žiadosť o azyl a potom, čo sú uznaní ako osoby s nárokom na azyl, následne musia zaplatiť za svoje ubytovanie a stravu. Takto je to teraz a takto to bolo od 90. rokov a takto to bude aj do budúcna. Žiadateľ o azyl musí e, v súčasnosti informovať orgány, od výšku svojho majetku, teda nakoľko je schopný pokryť svoje vlastné náklady v čase tohto čakania. Návrh zákona, ktorý bol predložený 24. decembra 2015, dáva dánskym orgánom možnosť navštíviť eh, a prehľadať batožinu žiadateľa o azyl v snahe presvedčiť sa o skutočnej eh, výške jeho majetku. Neznamená to, že Všetci žiadatelia o azyl by mali stratiť všetko, čo vlastnia, čo si so sebou priniesli. Snažíme sa o zavedenie spravodlivosti a férovosti pre všetkých v tomto systéme a zároveň sa snažíme dodržiavať dôstojnosť každého jedinca. Chceme len dodržiavať tie isté pravidlá, ktoré dodržiavame v prípade dánskych občanov. Všetci dáni, ktorí majú svoj majetok, musia využívať aj svoje vlastné zdroje na to, aby sa živili teda aj u žiadateľov azylu chceme navrhnúť podobné opatrenia. Ak takýto žiadateľ e, má k dispozícii e, hotovosť, bude mať možnosť e, mať v držbe zhruba 20 tisíc dánskych korún v hotovosti a všetko nad rámec tejto sumy sa bude konfiškovať, aby sa zaplatilo ubytovanie a tiež strava v procese spracovania žiadosti, ak budú mať nejaké iné e, hodnotné cenné objekty, okrem tejto hotovosti, môže, môžu si ich nechať, e, ak neprekročia hodnotu zhruba 1300 eur. E, všetky predmety s vyššou hodnotou sa budú opäť konfiškovať, aby sa pokryli náklady na stravu a ubytovanie takýchto osôb. Z danského pohľadu domnievame sa, že 1300 eur alebo 10 000 dánskych korún je férová hranica vzhľadom na čísla, ktoré sa uvádzali v medzinárodnej tlači. Myslím si, že ostatné krajiny už zaviedli tiež podobné opatrenia, napríklad ...350 alebo 750 eur sa už zaviedli eh, takéto sumy v iných krajinách. Zdôrazňujem, že predmety, ktoré majú e, významnú osobnú alebo emocionálnu hodnotu pre dané osoby sú úplne vyňaté z tejto povinnosti konfiškácie. Toto sa týka napríklad obrúčok e, a rôznych e, iných, napríklad snubných prsteňov. Došlo k nepríjemnému nedorozumeniu, keď sa tvrdilo, že dánske orgány budú konfiškovať všetky predmety aj citovej hodnoty a že budú odoberať žiadateľom o azyl. Naozaj to nie je pravda. Chcem ešte zdôrazniť, že akíkoľvek cudzinci, ktorí e, namietajú voči tejto konfiškácii predmetov, e, sa môžu obrátiť na dánske súdy. Mnohí žiadatelia o azyl e, si so sebou prinášajú len naozaj veľmi málo predmetov a nízku hotovosť. Toto si budú môcť nechať. Chceme len, aby bol systém spravodlivý, aby tí žiadatelia o azyl, ktorí si prinášajú vyššiu hotovosť alebo viac cených predmetov, aby mohli znášať čiastočne náklady na svoje ubytovanie a stravu. Ešte by som chcela zdôrazniť, že prístup polície a nárok polície navštíviť žiadateľov o azyl a tiež predávať ich batožinu sa nebude rozširovať nad rámec súčasnosti. Polícia môže um, prehľadať e, oblečenie a batožnú žiadateľov azyl, aby mohla zistiť totožnosť danej osoby, daného žiadateľa. A návrh, ktorý um, sa teraz e, navrhuje v parlamente, hovorí, že policia môže využívať tie isté postupy pri zisťovaní, či má daná osoba pri sebe cenné predmety alebo vyššiu hotovosť. Ďalej, čo sa týka snahy odložiť proces možnosti zjednocovania rodín, vo všeobecnosti existuje nárok na zjednotenie rodiny e, v prípade osôb, ktorí majú nárok na dočasnú ochranu a ktorí zatiaľ nemajú rozšírený e, dokument povolenia na pobyt dlhší ako platný viac ako rok. V súčasnosti sa táto možnosť ponúka ľuďom, ktorí majú nárok na ochranu vzhľadom na situáciu v ich e, krajine pôvodu, ktorá ich ohrozuje títo ľudia, ktorí žiadajú o azyl, na základe aktuálnych pravidel iba 20 z nich eh, má takúto dočasnú ehm, ochranu. Existujú pravidlá o dočasnej ochrane a tie sa nevzťahujú na osoby, ktoré získavajú štatút žiadateľa, eh, pardon, štatút utečenca podľa eh, dohovoru EU o utečencoch Ďalej, čo sa týka nového návrhu, vláda navrhla odložiť možnosť zjednocovania rodín ehm, nad rámec tých osob, ktoré majú nárok na dočasnú ochranu. Teda nebude možné zjednotiť rodinu v priebehu prvých troch rokov pobytu v Dánsku. Po všetkých situáciách ktoré sa nebudú e, vzťahovať e, na tieto aspekty, bude existovať možnosť jednocovania rodiny, teda každý jeden prípad sa preskúma podľa e, toho, či je v súlade alebo nie je v súlade so záväzkami Dánska aj s medzinárodnými pravidlami. Možnosť jednotenia rodín budú existovať aj naďalej, ak to bude vyplývať z medzinárodných záväzkov. Dánska vláda preskúmala všetky návrhy veľmi pozorne a domnieva sa, že tento systém je v súlade s medzinárodnými záväzkami. Chcela by som ešte informovať pani predsedajúcu aj poslancov, že aktuálna situácia, keď vysoké počty utečencov a žiadateľov o azyl prichádzajú na naše hranice, nás vystavujú obrovskému tlaku. Neexistuje žiadne jednoduché a rýchle riešenie. Musíme sa všetci snažiť znášať aspoň časť tohto bremena a hľadať efektívne riešenia. Naše opatrenia rozhodne zohľadňujú aj výrazné želanie dánskej vlády podielať sa na týchto spoločných riešeniach. Dúfam, že tieto úvodné vyhlásenia aspoň trošku priblížili podrobnosti našich návrhov aj e, celkový prístup k utečencom a žiadateľom o azyl v našej krajine. Pani predsedajúca, veľmi e, radi odpovieme na akékoľvek otázky z vašej strany alebo zo strany poslancov výboru a tiež si veľmi radi vypočujeme akékoľvek vyjadrenia e, poslancov. Ďakujem pekne obidvom a teraz sa obraciam na Európsku komisiu. Pán Ryan eh, z generálneho riaditeľstvo vnútro, zastupujúci riaditeľ tohto generálneho Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem aj zastupcom Dánska za vysvetlenia plánovaných opatrení, ktoré majú byť schválené v blízkej budúcnosti v Dánsku. Prvá taká predbežná všeobecná pripomienka z mojej strany je asi tá, že komisia nemala možnosť preskúmať do detajlov navrhované opatrenia Dánska a samozrejme pozrieme sa detálne na opatrenia, ktoré budú prijaté, avšak eh, chceli by sme upozorniť aj tento výbor na to, že Dánsko nie je viazané azylovou legislatívou EÚ okrem dublinského nariadenia a nariadenia o Eurodac. E, tu je Dánsko viazané týmito nariadeniami v dôsledku medzinárodného práva a nie v dôsledku EÚ legislatívy. Konkrétne teda Dánsko nie je viazané pravidlami, ktoré sú v smernici o príjímacích podmienkách v tom zmysle, aké príjímacie podmienky majú byť vytvorené pre žiadateľov o azyl. A to isté platí aj o ďalších rovnotných nástrojov v rámci EÚ azylovej legislatívy. Samozrejme, komisia by rada pripomenula tak ako aj Dánsko zdôraznilo to, že Dánsko je viazané relevantnou medzinárodnou legislatívou a záväzkami pre všetkým ženevským dohovorom z roku 52 Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. A komisia by chcela upozorniť na to, že konkrétne, čo sa týka zabavenia majetku, tieto medzinárodné normy uvádzajú to, že takéto zabavenie majetku je kompatibilné s medzinárodným právom len do takej miery, v akej toto zabavenie majetku je primerané a nevyhnutné. A komisiu podľa mňa uistilo úvodné vystúpenie zástupcov dánskej vlády o tom, že Dánsko má zámery plne dodržiavať záväzky medzinárodného práva, jednak aj čo sa týka zabavovania majetku, ako aj časových skozov alebo e, lehôd na spájanie rodín. Komisia by chcela upozorniť aj na to, že dokonca aj taký členský štát, ktorý je viazaný azylovou legislatívou, Čiže aj členský štát, ktorý je viazaný azylovou legislatívou, ak by takýto štát viedol, e, e, realizoval zabavenie majetku takýmto spôsobom, komisia by to musela preskúmať do detajlov, konkrétne v súlade s, so smernicou o príjímacích podmienkach. A chceli by sme upozorniť na to, že táto smernica dáva možnosť členskému štátu E, skôr ako žiadateľovi o azyl dá nejaké výhody a príspevky zistiť, aká je jeho finančná situácia. To znamená, všetky e, podmienky príjmania musia vychádzajú z predpokladu, že žiadateľ o azyl nemá dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie životnej úrovne primeranej na ochranu zdravia a prežitie. Komisia by k tomu ešte doplnila niečo všeobecnejšie Konkrétne to, že komisia v plnom rozsahu chápe obrovské výzvy, akým čelia všetky členské štáty, vrátane Dánska. A dánsky zástupcovia vysvetlili, že počet žiadateľov o azyl, ktoré za posledné roky prijalo Dánsko, e, sú skôr na tom konci vyšších počtov a ako nižších, keď to porovnáme so všetkými členskými štátmi. Konkrétne aj z pohľadu počtu utečencov na počet obyvateľov. A ak chceme zabrániť zneužívaniu azylového systému v EÚ a chceme znížiť stimuláciu tých, ktorí nemajú nevyhnutnú potrebu prísť do EÚ, a takisto chceme znížiť e, vo všeobecnosti žiadosti eh, stimuláciu žiadateľov o azyl presúvať sa eh, z jedného členského štátu do iného, to čo nazývame sekundárny presun. Zároveň komisia by chcela upozorniť aj na to, že žiadateľ o azyl eh, predstavuje často zraniteľnú osobu a že hodnotné majetok a hodnotné predmety, ktoré so sebou prinášajú, často predstavujú jediný majetok, ktoré sa im podarilo zachrániť E, pri úteku e, z krajiny pôvodu z dôvodu vojny alebo stíhania. A to sú faktory, ktoré je potrebné zohľadniť pri e, príprave akejkoľvek politiky členského štátu EÚ. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Ryan. A teraz sa obraciam na koordinátorov. Chcela by som zopakovať to, čo som povedala na začiatku tohto bodu programu. A teda, že najprv dostanú slovo koordinátori za každú politickú skupinu e, po dve minúty a potom vrátime slovo dvom dánskym ministrom a iba keď nám ostane čas, tak e, budeme mať aj druhé kolo otázok. Musím to zopakovať, pretože doteraz sa prihlásilo 13 rečníkov. Prečítam teraz, kto je na zozname. A zatiaľ ten zoznam uzavriem. Ešte tam doplníme teda posledných eh, hlasiacich sa. Prečítam tento zoznam a potom uvidíme, aká bude situácia, pretože keď nebudeme mať dostatok času, tak budeme musieť hm, jednoducho musíte chápať, že to tak je. Valero, Mrs. Lauristin, Mrs. Infeld, Mrs. Mr. Peterson, Mrs. Okan, Mrs. Post, Mrs. Gomez, Mr. Voigt, Mr. Michel, Mrs. Jolie, Mrs. Corazza Beard, Mrs. Kienge and Mr. Jurek. So, uh, I... Takže neviem, či dostanete priestor na vyjadrenie. sa som takmer presvedčená o tom, že sa nám asi nepodali dať vám všetkým priestor na vyjadrenie. Poprosím vás, aby ste vystupovali naozaj veľmi stručne. Takže najprv koordinátorka za EPP pani Macová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte na úvod povedať, že Naša skupina je presvedčená o tom, že je dôležité v tejto diskusii uvedomiť si kontext. Všetci sme počuli príbehy, ktoré z nás vyvolávajú obavy, ale minimálne táto diskusia povedie k tomu, aby sme si zistili určité fakty. Tak ako ste to vypovedali, pani ministerka, že v Lani Dánsko patrilo medzi štáty, ktoré pridalo najviac žiadateľov o azyl a e, druhý najväčší má, má druhý najväčší počet žiadateľov o azyl zo Sýrie v, v prepočte na počet obyvateľov obyvateľov. Takisto ste súčasťou programu presídlenia. Hoci máte opt-out, nemusíte sa zúčastňovať, nemusíte plniť žiadne záväzky z EU azylovej legislatívy, tak ako komisia na to upozornila a Dánsko sa dobrovoľne zúčastnilo programu relokácia presídlenia, hoci to nerobia vždy všetky ostatné členské štáty, ktorých je to povinnosťou. Za chcem povedať, že žiadateľ azyl ako kdokoľvek iný, že sa s ním musí zaobchádzať dôstojne, čo je zásadné. A ako sme takisto vyvočuli, imigračné orgány majú povinnosť zabezpečiť urobiť to, aby žiadateľ o azyl dostal potrebnú podporu za, pri, počas doby e, pracovania žiadosti o azyl, zdravotnícke služby, ubytovanie a základné, základné služby Eh, je potrebné zabezpečiť to, aby tí, ktorí naozaj túto potre- tieto mm, pomoc potrebujú, aby dostali potrebnú podporu. Dánsky návrh legislatívy vychádza z princípu, že tí, ktorí nemajú finančné prostriedky, aby sa o seba postarali, dostanú podporu od spoločnosti a od štátnych orgánov. Však tí, ktorí majú finančné prostriedky, by sa mali dokázať o seba postarať. To sa vzťahuje ako na dánskych občanov, ktorí sú napríklad nezamestnaní, tak aj na žiadateľov o azyl. Ja tu nejdem obhajovať ani diskutovať o detailoch e, legislatívy Dánska, ale všetci sa hodneme na tom, že Dáni sa musia sami rozhodnúť, samozrejme za predpokladu dodržiavania medzinárodných predpisov. A čo sa týka aktuálnej veci, ja to vnímam tak a vypočuli sme si to aj tu, že dánska vláda navrhla novelizovať na, no, legislatívu s cieľom zabezpečiť to, aby osobný majetok sentimentálnej hodnoty nebol žiadateľom o azyl zabavený, čo je dôležité. A vypočuli sme si aj od zástupcu komisie, e, všetci to budeme zblízka sledovať. Čo sa týka samotného postupu, do budúcna sme presvedčení o tom, že stretnutie koordinátorov 1. februára bude tým vhodným fórom, e, kde sa príjme eventuálne rozhodnutie o následných krokoch. Ďakujem pekne. Pani Zipel. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa neskôr poďakovať dánskej vláde za to, že bola schopná takto na poslednú chvíľu prísť na schôdzu nášho výberu, výboru. Vďaka tomu získavame my možnosť eh, overiť si informácie, ktoré sa šírili v médiách v poslednom čase a uzrejmiť si isté veci. Začali ste, pán Jensen, tým, že ste uviedli, že už celé mesiace sa hľadá európske spoločné riešenie a že zatiaľ sa nenašlo. To máte pravdu, je to aj nám veľmi ľúto. Ja by som sa vás chcela opýtať na niečo, čo som sa už e, e, snažila zistiť od e, viacerých vlád aj tej mojej a síce, čo konkrétne robíte vy preto, aby ste aby sme konečne dosiahli to, aby všetkých 28 ženských štátov na seba prevzalo čiastočne svoju zodpovednosť aj eh, čo sa týka prístupu k utečencom v Európe a tiež eh, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa dajú eh, prijať v krajinách pôvodu, respektíve v mm, krajinách mimo Európskej únie. Sú krajiny, ktoré totiž na seba preberajú veľmi málo zodpovedností. Um, ehm, v otázkach toho, či sa to obchádza s žiadateľmi o azyl rovnako ako s európskymi občanmi, vy ste Eh, viacero príkladov spomenuli. Eh, v prípade občanov s uznaným nárokom na azyl, keď sa hovorí o azylovom konaní a zároveň o zrovnoprávnení našich občanov, eh, tu sa ťažko veci porovnávajú, pretože naši občania, keď potrebujú pomoc, tí majú k dispozícii spravidla svoj byt, svoje kuchynské riady, majú všetko základné, čo potrebujú a toto žiadateľa o azyl nemajú. Chcela by som teda požiadať aj komisiu o to, či by neboli možnosti proaktívne sa snažiť viesť, respektíve preveriť tvrdenia aj rôznych iných členských štátov. Tie sa totiž e, už e, skôr začali uberať touto cestou, už e, pristúpili k konfiškácii majetku žiadateľov o azyl. Myslím, že pani ministerka pre migráciu spomenula, že v prípade žiadateľov o azyl sú tie hranice um, povoleného um, drženého majetku vyššie ako v prípade e, samotných občanov Dánska. A ešte posledná otázka. Tá sa týka procesu zjednocovania rodín. Ja vidím, že je tu problém e, súvisiaci s tým, že menej ako polovica členských štátov zatiaľ na seba preberá svoju zodpovednosť e, a z toho vyplývajú rôzne problémy. Na druhej strane však Mm, vieme, že tri roky bez vlastnej rodiny sú veľmi ťažké a môžu byť prekážkou aj v integrácii do spoločnosti. A preto len chcem požiadať, e, a to by som vlastne adresovala iným členským štátom, ktoré uvažujú v rovnakých dimenziách, aby ste toto ešte zvážili, pretože tí, ktorí utekajú pred vojnou a pred nasledovaním, sa boja, že ich rodiny naďalej ostávajú v tomto nebezpečenstve a je zrejme veľmi ťažké zvyknúť si e, na novú spoločnosť bez e, podpory rodinných príslušníkov. Skôr ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, ak nedodržíte časovú lehotu, je to vašich kolegov, času viac nebudeme mať. Takže potom menej kolegov bude mať možnosť vystúpiť. Poprosím, e, majte preto pochopenie pán Vistisen, ktorý nahraduje pána Kirkova. Nech sa páči. Um, skupin, pre skupinu ECR je hrozné, že uh, E, vítame zastupcov dánskej vlády. Myslím, si, že to spadá do, do e, národnej kompetencie. Dánsko má opt a potvrdili to aj voliči, ale keď sme sa rozhodli prizvať dánsku vládu, prišli medzi nás a chcel by som sa aj opýtať jednu otázku. Povedali ste, že sme medzi prvými desiatimi, e, čo sa týka e, počtu prijímaných utečencov a čo sa týka e, finančných prostriedkom, ktorým dáme, sme na druhom mieste, to 0,7 HDP finančných prostriedkov z rozpočtu, ktoré dávame na utečencov. Porovnáme to napríklad so Švajčiarskom a s tými nemeckými regiónmi tí majú takisto pravidlo o zabavení majetku žiadateľov o azyl, aby sa tým dal uhradiť ich náklady na pobyt. Takže e, patríme medzi krajiny, ktoré sa snažia hľadať e, spoločné riešenie krízy. Očakáva dánska vláda, že 20 až 25 je Ukrajín, ktoré robia menej pre utečencov, E, sa k tomu pridajú, alebo ako si parlament alebo komisia budú reagovať na to, keď skončí dnešné vypočutie. Ja by som chcel si vypočuť, čo, ako sa na to zareagovať vláda. Ďakujem pekne, pani Wikstrom, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem vám, dvom ministrom, že ste prišli medzi nás. Ja som presvedčená, že dialog je potrebný, hlavne keď sa jedná o ťažké témy. A priatelia sa musia vždy stretať a vymeniať si názory, takže ďakujem, že ste prišli medzi nás. E, ako poslankyňa za Švedsko dovolte vyjadriť E, že som smutná z toho, že Švedsko zaviedlo znovu hranice medzi našimi krajinami. Celé 10 ročia ľudia voľne sa pohybovali medzi Kodaňou a Malmo a teraz Švedsko naťahuje ostnatý druh, to môžem len uh, ľutovať. Mm, je pravda, že nemáme systém e, korektnej zodpovednosti pre utečencov a situácia sa mení na akési preteky, kde každý sa snaží byť čo najmenej zaujímavým pre utečencom v nádeji, že pôjdu niekam inde. Vo Švedsku e, e, hovoria, že sa musí znížiť norma na tú najnižšiu normu, ako to umožňuje EÚ a Dánsko vo viacerých krokoch prijalo kroky, ktoré siahajú ešte ďalej. A to nie sú len izolované prípady. Obávam sa, že sme svedkami domino efektu, že štát po štáte jednoducho ustupuje od ochrany ľudskosti. Čo sa týka zabavenia majetku ľudí, ktorí žiadajú medzinárodnú ochranu, alebo čo sa týka obmedzenia práva na spájanie rodín osobám, ktoré pobývajú v Dánsku tri roky, nikdy, nikdy ma nepresvedčíte o tom, že toto je že to a že podľa mňa to nie je ani zodpovedné, ani primerané. Bez ohľadu na to, aká je situácia, bez ohľadu na tlak, sme najbohatším regiónom na planete a ak nebudeme postupovať zodpovedne, povedzte mi, kto to spraví. Takže to je jedna z otázok. A kým nenájdeme vhodný spôsob, ako korektne si prerozdeliť zodpovednosť, budeme naďalej diskutovať o týchto veciach dnes s vami, zajtra s nejakou inou vládou. Poprvé, súhlasíte s tým, že momentálne tu prebieha takýto e, pretek, kto zníži najviac e, svoje normy? E, či také členské štáty ako váš, znižujúc normy, e, E, snažia sa menej zatraktívniť svoju krajinu pre migrantov. Ste presvedčení o tom aj vy, že toto je začarovaný kruk a že musíme nájsť spôsob, ako sa neho dostať. Ak s tým súhlasíte, spraví niečo E, vaša vláda spolu s Európskym parlamentom, s Európskou komisiou a s ďalšími progresívnymi silami v Európe preto, aby sa zvrátil chod a aby sa hľadali pragmatické riešenia, napríklad pre korektné prerozdelenie si e, problémov s prerozdelením e, utečencov. Ďakujem a ospravedlňujem sa, že som hovorila o 30 sekúnd dlhšie, ale na druhej strane o minútu menej ako predrečnička. E, ďakujem pekne. Pani Ernst? Ďakujem. Práve preto, že Dánsko je jedno z najbohatších krajín Európy, práve preto, že Dánsko malo veľmi lojálnu politiku voči uchádzačom o azyl v oblasti ľudských práv, práve preto je také smutné, že práve takéto posolstvo prichádza práve z Dánska e, smer, smerovanie celkom nesprávne. Pokiaľ ide o zlučovanie rodín, prvá otázka. Ten systém, ako chcete prijať, by mohol viesť k tomu, že až do, 5, do obdobia 5 rokov, teda 3 roky plus ďalej ešte e, po to uznanie a ďalšie body, že by vlastne rodina žila e, v odlúčení. Ako reagujete na e, výčitku komisára? alebo teda Rady pre ľudské práva, že je to v rozpore s ľudskoprávnou chartou, či s bodom konkrétne 8 a takisto s dohovorom o právach detí. Po druhé, konfiskovanie, to ste vysvetlili, do určitej čiastky. Aké orgány, e, čo urobíte s tými peniazmi, ktoré orgány e, ho budú, budú tie prostriedky brať? ako zabezpečiť, či, či sú to osobné veci, aby sa to nemuselo dozdať, čo budú tie osobné hodnoty, ktoré sa na základe čoho budete posudzovať, čo je osobné. A to sa nedá e, porovnať s príjemcami Hartz 4 v Nemecku a inde, kde takisto sa započítavajú príjmy. A čo sme vždy odmietali a čo je zložité, ale ten rozdiel tu je, že utečenci museli opustiť, opustiť domácnosti, ak vôbec nejaké mali a zobrali si vlastne posledné hodnoty, ktorým teraz vezmete, ako chcete zabezpečiť proporčnosť a do akej miery si myslíte, že to nezodpovedá protokolu 1, článok 1 e, dohovoru ľudských práv Európskej únie. Posledný bod, uchádzači o azyl nemôžu bývať mimo azylových centier, ako vnímate v tom prípade ženevský dohovor o, o utečencoch, kde sa hovorí o tom, že ľudia, e, ktorí sa uchádzajú o azyl, nemôžu mať predsa horšie zaobchádzanie ako iní? Ďakujem a teraz pani Sargentini. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem dvom ministrom, že prišli medzi nás. E, e aspoň v podstate, ak som správne pochopila, minimálne jeden z vás sa nemôže kvôli nám zúčastniť eh, neformálnej rady vnútra spravodlivosti v Amsterdame. Máte pravdu, že hľadanie ľahkých, eh, jednoduchých riešení nie je jednoduché, ale eh, riešenia v úvodovkách jednotlivých členských štátov môžu priniesť a podľa mňa prinášajú E, po, väčšie problémy s riadením tokov utečencov. Vidíme, že jeden štát začne konať a druhý na to on reaguje. Rakúsko navrhlo kvóty, e, máme kontrolu pasov. A teraz vaše návrhy. UNHCR a komisárke ľudské práva Rady Európy kritizujú vaše návrhy upozorňujú na dohovor OSN o, práv detí, o právach detí v súvislosti so spájaním rodín a v kontexte vášho návrhu hovoria o práve na dôstojnosť a o duchu ženevského dohovoru, keď reagujú na zabavenie majetku. E, vy vnímate inak na presídlenie v budúcnosti, vy ste uľahčili možnosť zatknutia utečencov po príchode na územie. Čiže ste kritizovaní UNHCR a Komisiou pre ľudské práva. Ako chcete na to zareagovať? A chcela by som vedieť, ako ste zohľadnili túto kritiku. A chcela by som vedieť, ako vy vnímate obavy, ktoré tu existujú, keď jednotlivé členské štáty konajú. Jednoducho sa vzdialujeme od humanitárneho spôsobu e, riadenia prílevu utečencov. Mm. Ako vnímate vaše vlastné návrhy, majúc na pamäti tieto rizika? A pani predsednička, mm, neexistuje jednoducho riešenie pri e, prílev utečencov. Svetový mier by bol super riešením, ale to nemáme. Takže musíme niesť e, zodpovednosť a riadiť tieto toky. Ale keď jeden členský štát spraví to, iný štát ono, Eh, vytvárame zlú situáciu v celej Európe aj na vonkajších hraniciach a to je riziko našej bezpečnosti. Ďakujem. Ďakujem pani Argentíny, pani Ferrara. Grazie Presidente, eh, ringrazio anch'io. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ďakujem prítomným ministrom. Hoci tak nakrátko sme to zorganizovali. Mám nasledovnú následovnú výpoveď. Ten princíp eh, by mal znieť, že eh, by mal byť rovnaké zaobchádzanie s dánskymi občanmi a uchádzačmi azyl. To by som chcela pochopiť, ale keď mám byť realistická, mohli by tu byť situácie, kde bude priamo diskriminácia. Keď sa pozriem na to, čo najlepšie poznám, Taliansko, sú tu situácie, kde uchádzači o azyl a migranti naozaj žijú si v situáciách, ktoré majú mnohé e, úskalia, ale sú tu i prípady, kde títo dostávajú vreckové a lepš, e, žijú za e, lepších okolností ako, skutoč, ako ostatní Taliani. Často, sa to, často je to tak. Je, preto potrebujeme rovnováhu Musíme na jednej strane chrániť e, občanov, na druhej strane uchádzačov o azyl. Máme tu ale určite body, kde ktoré ma e, zarážajú na vašom návrhu. Že sa tu e, budú zabavovať predmety. Sociálna pomoc v tomto prípade, tu je 1500 eur Eh, ako hranica, ale ak je tomu teda tak, ak to sa tu bude ohodnocovať majetok, tak otázka znie, či sa budú prehľadávať domovy u dánskych občanov, že sa bude preverovať, aby sa zistilo, či zostávajú u hranice 1300 eur. Inak tu totiž nebude zrovnoprávnenie medzi uchádzačmi a dánskymi občanmi. bolo by jasné potom, že opatrenia sú e, rozdielne. Mohlo by sa tiež vyjasniť, podľa mňa, aby sa tieto osobné predmety e, nezabavovali, pretože takéto zabavovanie by preto malo trpkú príchuť a pripomínalo by nám obdobie, na ktoré by sme najradšej všetci zabudli. Pokiaľ ide o zlučovanie rodín, o tom už hovorili predrečníci, je to naozaj zaražajúce. Boli tu odkazy na dohovor OSN, Rady Európy, práva de- detí, tiež princíp. Dánsko tu má e, opt-out. Komisia na to upozornila. Musíme sledovať, ako sa to odzrkadľuje na základných e, právach. Ďakujem. Ďalší rečník. Nož, boli tu e, veľmi zaujímavé skutočnosti. Nasledovné percento uchádzačov o azyl v Dánsku. Aké percento uchádzačov o azyl v Dánsku? Môže zostať v krajine e, ako, ucha, ako utečenci. Určite sú tu tiež osoby, ktoré podali žiadosti. Ako zaobchádzate s týmito osobami? Potom ďalšia otázka, aby sa tá situácia trochu porovnala. Porovnanie s Talianskom jednoducho tu máme utečencov, ktorí e, bývajú v troj, štvor hoteloch. Ako to vyzerá u vás? kde vlastne bývajú títo utečenci a koľko trvá, kým sa spracuje e, žiadosť o azyl. A ešte váš názor na ďalšiu vec. Nebolo by dobré mať tú spoluprácu medzi európskymi krajinami, aby sme sa postarali o to, aby tie osoby, ktoré prídu na hranice Európy, aby predtým už boli kontrolované, aby sa už tu dalo zistiť, či máte právo na utečen, e, z čatu utečenca alebo nie. Malo by sa to teda hodnotiť na vonkajších hraniciach alebo v utečeneckých táboroch ešte niekde v okolí Sýrie. Teraz sa vrátime k samotným ministrom. Buďte prosím struční a zodpovedte tak, zodpovedajte tak, aby sa dostali k slovu i ďalší kolegovia. Ďakujem vám. Ďakujem budem hovoriť e, dánsky. My v dánskom parlamente hovoríme aj rýchlo, aj pomaly. Pani Zipl, prvá otázka. Dánsko sa veľmi snaží o to, aby utečenská kríza sa nezhoršovala. Napríklad v Sýrii sme veľmi činní, budeme tomu i pokračovať a budeme robiť ešte viac počas summitov, aby sa znížil migračný tlak a čo môžeme tiež urobiť, aby toky utečencov nenarastali. A teraz k hraničnému balíčku, ktorá, ktorý komisia predložila rade. Dúfajme, že parlament bude ho riešiť, lebo je tam množstvo dobrých e, elementov. Boli tu mnohé otázky, ako Dánsko sa bude správať voči komisii. Poprvé chcem povedať, že Všetky dohody, ktoré sme podpísali, e, budeme dodržiavať. Budeme preverovať naše návrhy v súlade s podpísanými dohodami. A keď niekto napríklad si myslí, že náš návrh je napadnutelný, tak si to zvážime ešte raz. V každom prípade sa budeme držať dohôd, ktoré sme prijali. A potom prenechám výboru, ko, koho vlastne e, sa kto sa pozve na zasadnutie. A teraz dám slovo kolegyni. Veľmi dobre rozumiem tomu, že diskusia o zlučovaní e, rodín e, sa vedie, pretože mať pri sebe rodinu je čím si, čo je veľmi dôležité aj pre utečencov. Nikto o tom preto nepochybuje. Ale myslím si, že je tiež dôležité vnímať ako to v skutočnosti vyzerá, pretože či teraz prídete do Dánska ako utečenec podá dohôd, alebo ako osoba, ktorú prenasledujú, tak e, vrátia tie pravidla, čo doteraz, že totiž veľmi rýchlo môžete mať veľmi rýchlo zlúšenie e, rodiny, ale keď prídete do Dánska, len aby ste boli dočasne ukrytí, chránení, aby vás osobne neprenasledovali, to som povedala na úvod, to sa týka asi 20 e, dotknutých. Tu jednoducho treba čakať dlhšie, kým môže prísť rodina, ale je rozhodujúce, či je niekto osobne stíhaný, či je e, utečenec v rámci dohody, alebo či niekto je prenasledovaný osobne. Potom tu bola všeobecná otázka, ako uchádzač e, azyl e, má, aké má práva. A keď prídete do Dánska, máte, dostanete ubytovanie, lekárskú starostlivosť, ktorá je potrebná. A tiež je tu možnosť napríklad zúčastniť sa aktivít, napríklad v centrách a, a, a uchádzačov o azyl. Ak sa chcete ako príchodzí učiť dáštinu, máte tú možnosť takisto čiastočne vreckové je možné. Takže tí, ktorí prichádzajú do Dánska, majú naozaj e, dobrý prístup. Potom tu bolo niekoľko otázok, pokiaľ ide o zabavovanie osobných e, predmetov. Je tu zrovnoprávenie nie, nie medzi Dánmi a e, azylovými uchádzačmi. Ide tu totiž o univerzálne model e, sociálneho štátu, ktorý máme v Dánsku, ale tu platia určité pravidla. Ak sa dokážete o seba postarať, tak sa musíte o seba postarať. To platí pre Dánov i dnes a to by malo platiť i pre uchádzačov o azyl. A zo, odkedy? Od, od 90. rokov je to princíp, to som povedal e, už na úvod. Potom sme tu e, e dali hranice pre hotovosť 1340 eur v dánskych korunách. Ak máte viac hotovosti ako túto sumu, tak tieto prostriedky budú e, e, uložené. A ak máte 10 tisíc korún, tak platia tie, tie isté hranice aj pre Dánov, keď napríklad sú dostávajú pre hotovostnú podporu. Platia tu rovnaké pravidla pre dáno, ako aj pre uchádzačov o azyl. Ale keď prídete ako rodina, dvaja dospelí a tri deti, je to 10 tisíc korún na osobu. To je jednoducho prakticky potom 50 tisíc korún. Čiže e, ako od, e, pre, e, e, ako hotovosť teda tu otázka znela, ako tieto hodnoty sa uchovávajú. Keď sú to, sú to predmety s osobnou hodnotou, prstenie, niečo od rodičov a tak ďalej, tak je to, to má osobnú hodnotu. Tieto hodnoty sa neodoberajú. Potom tu bola otázka, do akej, otázky, do akej miery sa držíme medzinárodných dohovorov. Už tak to je čosi, čo sme si veľmi pozorne pozreli a zvážili. Myslíme si, že keď sa povie napríklad u zlučovaní rodín, z rodín, či to je v súlade s článkom 8 dohovoru o ľudských právach. A tiež skutočnosť, že že za prvé 3 roky osoba s, s prechodnou ochranou že nemôže mať e, so sebou svoju rodinu. A že sa pobyt povolí vždy len na rok. Tak chcem poukázať na niečo, že sú tu ľudia, ktorí majú prechodnú ochranu. Tí však, ktorí prídu do Dánska a buď majú e, ochranu, lebo sú to osoby, ktoré sú prenasledované alebo spadajú pod dohovor, tak platia tu celkom iné pravidlá. A dôležité je potom poukázať tiež na to, a povedal to jeden z rečníkov, keď to keď by vo svete e, vládol mier, nemali by sme tieto problémy, ale musíme pochopiť, že v globalizovanom svete, v ktorom žijeme, kde informácie nič nestoja a kde sa dá ľahko pohybovať, no už tak tu samozrejme máme migračné toky a takisto e, presuny obyvateľstva. A v európskych krajinách sa o tom i mnoho diskutuje. Takže podľa mňa nejde tu len o to či je vo svete mier alebo nie. Jednoducho v každom prípade i v budúcich rokoch tu budú presuny obyvateľstva. Všetky krajiny si musia zvážiť, keď e, chcú priostrovať zákony v oblasti e, cudzincov ďalší rečníci, e, a chceme, aby mnohí dostali slovo, ak chcete ak sa budete držať jednej minúty, každý z vás, môžem teraz poskytnúť ešte jedno kolo e, všetkým politickým skupinám. To bude všetko. To je náš e, čas stanovený. Pomôžte mi, držte sa minúty a potom budeme mať ďalšie kolo. A budeme mať aj odpovede. Pani Koraca Bild za EPP. Ďakujem. E, vy ste povedali, že tu musí byť spoločná európska migračná politika, to vítam. A ja sa chcem spýtať, ako to zamýšľate, pretože my e, ako Švédsko by sme videli oveľa lepší dialog medzi Švédskom a Dánskom a v zmysle tejto, v zmysle tejto tradície v severských krajinách, kde sa ctia hodnoty ľudskej dôstojnosti a hm, huma, humanitárne hodnoty Naozaj dúfam, že otázka Schengenu sa veľmi jasne vyrieši. Budú tu ľudia ako ja, ktorí budú bojovať za to, aby to bola úplná sloboda e, pohybu, aby tu nebol nejaký dominový efekt, ale hovoríte, že chcete spoločnú politiku, ale príjmate národné rozhodnutia, urobte prosím viac. A ako to potom vyzerá s financovaním medzinárodných agentov. Pani e, Lauristin. Tiež chcem poďakovať ministrom za ich prítomnosť, pretože je dôležité mať informácie priame a nie cez e, rôzne médiá. Ja som z Estónska krajina, z rovnakého regiónu. Pre nás je dôležité pochopiť, že to, čo robíte e, v Dánsku, je štandardom pre mnohých v regióne je vo v vzdialenejších miestach, takže to, čo vyrobíte, sa stáva takým spoločným menovateľom pre iných. Nie je to len problém dánskych. Mám tu 5 otázok konkrétnych. Prvá je spojenie rodín a právo na, práva detí. Ak je tu e, rodič naozaj e, s malými de, deťmi, s batolatami, ako sa to rieši? Potom otázka týkajúca sa zacielenia týchto ľudí. Máte informácie o štruktúre utečencov, týkajú, pokiaľ ide o profesie, príjmy. Tretia otázka. Hovoríme o proporčnosti. V dnešnom svete počítače a smartfóny patria e, k identite, to nie sú aktíva, hodnoty. Pracovný trh, štvrtá otázka. Je pravdou, že pracovný trh, prístup na pracovný trh je najdôležitejší, ak chcete zabezpečiť, že prístup, títo ľudia budú mať prístup na pracovný trh, aby si zarobili e, peniaze. Pán Jurek za EKR. Ďakujem pekne, ja mám len dve konkrétne otázky ktoré sa týkajú kontextu celej tejto otázky. Poprvé by som sa chcel spýtať, že koľko osôb za posledné e, roky e, e, vycestovalo do Dánska. Neviem, počas akého obdobia vy ste to vedeli povedať, posledné 10 ročia alebo za posledných 15 rokov, koľko teda prišlo do Dánska osôb. A moja druhá otázka je, že koľko osôb získalo e, dánske občianstvo z týchto, alebo v e, prípade naturalizovaného priznania e, občianstva, alebo že získali dánske občianstvo, pretože sa narodili nedánskym rodičom, ktorí žijú v Dánsku. Takže by som sa chcel spýtať, keby ste k tomuto mohli povedať niečo aby si mohli povedať niečo o týchto otázkach. A ďakujeme pekne, že ste tam prišli a my určite budeme o týchto otázkach ešte veľa diskutovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Pani Intfeld. Ďakujem. V prvom rade vítajte tu. E, je dobré, že ste tu. Mám zo pár rýchlych otázok ako chcete definovať tú sentimentálnu hodnotu tých predmetov. Ak pre, prejdete tisíce kilometrov, riskujete život s malou kabelkou. Nie je snáď jedi, každý objekt tej kabelke z osobnej hodnoty, inak by ste ho asi ne, nevnesli. Ďalej potom, koľko peňazí, ktorá časť nákladov je pokrytá tou troškou prostriedkov. To nie je len otázka na dánskou vládu, pretože viem, v ďalších krajinách sa tie prostriedky budú. Nebolo by lacnejšie pre všetky krajiny keby bola spoločná európska politika. Nielen, že by sa zobralo zo pár stoviek eur od utečenca. Tretia otázka, porovnanie s dánskymi občanmi. Ja tomu nerozumiem, pretože dánsky občania majú množstvo iných objektov e, neosobnej hodnoty a majú právo pracovať. Títo ľudia inak sa nevedia o seba postarať. A potom posledná otázka, čo robí dánska vláda na to, aby presadila spoločnú európsku politiku, aby sa Eh, sme sa vyhli tomuto dumpingu medzi národnými vládmi, eh, keď sa, keď sa dávame do zložitých podmienok. Dúfam, že budete vedieť toto riešiť. Ďakujem pekne teraz pani Björk. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o odpovede jednotlivých krajín na utečenskú krízu, tak podľa mňa je potrebné vytvoriť koalíciu a nájsť európske riešenie, kde musíme jasne vytýčiť hranice ľudských práv a dôstojností. Severské krajiny vrátane Švédska musia splňať a dodržiavať medzinárodné právo. A ja sa s hrôzou dívam na to, ako sa nepriateľským stavia k utečencom politika. Pozrieme sa na otázku spájania rodín. E, akú ľudskú hodnotu tu kladieme do popredia? V podstate chceme povedať, že ich deti sú menej hodnotné než naše? Takže všetky inštitúcie, ktoré pracujú s ľudskými právami, sú robia chybu alebo jednoducho vy tieto inštitúcie nerešpektujete. Myslím si, že budeme musieť um, zastaviť projekty včas, aby sme sa to nestalo normou v celej politike. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela pripojiť ku kolegom zo Švédska. Ja sa takisto hambím aj za nové zákony, ktoré e, zaviedlo Švédsko. Je to smutné, že jedna krajina urobila chybu a teraz aj ďalšia krajina urobila chybu, lenže dve chyby neumožnia správny krok, ale naopak dvojitú chybu. A len tí, ktorí sú osobne preznasledovaní, len tí majú právo na azyl. Ale pozrime sa na tú základnú vec, že sú to ľudia, ktorí utekajú pred vojnou a nie sú tým pádom e, prezekuovaní a prenasledovaní a jednoducho e, si to zasluhujú e, ochranu. Sú to ľudia, ktorí utekajú pred strašnými činmi v Sýrii, sú to utekajúce deti a vy e, poviete, že neboli osobne prenasledovaní, pretože bomba nebola nasmerovaná priamo na nich, keď išli napríklad na trh, ale je to vojna, ktorá sa dotýka všetkých a tak potom čo s tými, ktorí utekajú pred vojnou? Tí e, obvykle nespadajú do kategórie osôb, ktoré by boli osobne prenasledované. Ďakujem. Wimberg, sorry. Tak Pani Wimberg, ďakujem pekne za slovo. Aj ďakujem za to, že ste prišli medzi nás vy ste povedali, že ten, kto má možnosť sa postarať sám o seba, má takúto povinnosť. Už to potom nie je nič zvláštne, keď ja prídem do Švedska alebo do Dánska a mám určitý majetok 10 tisíc dánskych korún, tak je jasné, že použijem tie peniaze na svoju obživu. A keď to porovnám so Švedmi alebo s Dánmi, tak eh, keď sa ocitnem v nejakej ťažkej životnej situácii, napríklad prídem o prácu a tak napríklad mám auto, ktoré sa dá predať za 10 tisíc dánskych korún, ja to auto predám, nedostanem žiadne sociálne dávky, predám auto. Takže budeme diskriminovať dánskych a švedských občanov, tak aby sme mohli azylantom ponechať majetok. Podľa mňa konať, urobíte úplne správne a myslím si, že Švedsko by malo vaše kroky napodobniť. Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Myslím si, že by som dnes musela poďakovať eh, našim hosťom, pretože um, Myslím si, že mali sme hlavne pozvať dnes eh, nemeckú vládu, pretože tá je hlavne zodpovedná za to, že vlastne sa už ako keby zneplatnil Dublinský dohovor a Schengenský dohovor. Um, vy ste povedali, že Podobné riešenie sa už ukazuje e, u nemeckých študentov. E, napríklad e, v prípade, keď študent dostane prácu, musí zaplatiť za svoje štúdium, musí teda tieto peniaze prostredky vrátiť späť agentúre BAföG a neviem, že, či toto isté platí aj pre utečencov a chcel by som tiež vedieť, či máte aj údaje o 21 300, koľko z nich Eh, prešlo, aká je to vlastne výška a to číslo, ktoré ste spomínali a je to naozaj toľko peňazí, ktoré by naozaj mohlo pomôcť eh, prekonať eh, tie obrovské náklady, ktoré vznikajú prostredníctvom migrantov. No, že ja som tým pádom vyminul svoju minútu. Predsedajúca, pani ministerka, pani ministri, teraz máte slovo. Mali by sme teda hlasovať o dve minúty. E, máte čas, pravda, že len nezabúdajte, že nám e, e, čas rýchlo ubieha. No už predovšetkým ďakujem pekne za všetky otázky a pripomienky všetkým tým, ktorí vyjadrili e, súhlas s Dánskom a našim postupom, ale aj tým, ktorí nesúhlasia, pretože je najdôležitejšie mať dialog a mať možnosť vymeniť si názory a vyjadriť si určité nedorozumenia. Pani Koraca Bild mi Podporujeme myšlienku spoločného prístupu k hraniciam a spoločnú kontrolu vonkajšej hranice. Podporujeme myšlienku väčšieho úsilia aj v, z, z susedskej oblasti, teda zo so susedmi Európskej únie. E, takisto podporujeme britskú iniciatívu v budúci týždeň zorganizovať konferenciu donorov a pomôcť e, susedným regiónom, aby sme pripravili alebo vytvorili spoločný európsky postup k zastaveniu konfliktov. Poskytli sme extra 100 miliónov eur na podporu aby sa zastavila e, migrácia od roku 2010 do 2015 sme celkovo vydali 1,5 miliardy eur na, na humanitárnu pomoc a rozpočet na budúci rok je 245 miliónov eur v humanitárnej pomoci. To je najvyššia suma doteraz. Takže um, my sa ocitáme v situácii, kedy musíme jednoducho hľadať eh, riešenia a, najlepšie riešenia hľadajú samotné komunity. To je príkladom toho prístupu z dole nahor. A myslím si, že Ja sa teda pokúsim zodpovedať na niektoré z tých faktických otázok, ktoré tu odzneli. Jedna z otázok je, akým spôsobom máme zadefinovať e, sentimentálnu hodnotu. To bola otázka Sophie Intfeld. E, to bolo vlastne samotné, ako to vlastne akú hodnotu teda má, čiže nejaký predmet, či sú to hodinky alebo niečo, čo je, e, čo, akú má teda sentimentálnu hodnotu v prípade to, e, predmetu, ktorý za sebou nesie e, utečenec. Napríklad otázka telefónov, či osoby majú možnosť si ich ponechať, bola tu potom ďalšia otázka, ktorá sa týkala pravidiel spájania rodín. Ehm, opäť by som chcela uviesť, že tu máme tri kategórie tých, ktorí sú osobne prenasledovaní. A tie majú na rok na spájanie rodín, ale tí, ktorí majú dočasnú ochranu, uh, oni majú odklad v zjednotení rodiny, spálenie rodiny. E, e, to dala do perspektívy minulého roku to bolo asi 20 e, žiadateľov o azyl, ktorí obdržali dočasnú ochranu Dánska. A napokon samozrejme, že vypočuli sme si aj kritiku, ktorá odznela a určite je tu zároveň odznelo aj veľmi veľa dobrých otázok a verím, že sa nám podarilo veľmi dobre vysvetliť naše pozície, naše návrhy, ale ešte raz by som chcela zdôrazniť, že my máme veľmi e, jasné presvedčenie a budeme sa jasne držať e, všetkých medzinárodných dohovorov, e, ku ktorým sme pristúpili a a ako som už povedala aj predtým, sú tu aj veľmi silné argumenty v prospech eh, nami navrhovaného systému. A pokiaľ ide o pravidiel pre spájanie rodín, tie sú tiež v súlade s článkom 8 eh, NHCR a chcela by som takisto povedať, že tri štvrtiny dánskeho parlamentu eh, to, to, to, to odhlasovalo a budú e, hlasovať sa teda bude zajtra a tri štvrtiny Dánskeho parlamentu pravdepodobne e, odsúhlasia e, tieto naše postupy. Jo. Well, I will inform the... I don't give the floor to anybody else, please. Predsedajúca, no už nemôžem už nikomu dať slovo. Akú faktickú poznámku máte, prosím vás? Madame la Présidente, je dois vous dire... Pani predsedajúca, môžem upozorniť, že takáto simulácia rozpravy, ktorej som sa dnes zúčastnil, je celkom iste najškandalóznejším príkladom neúcty voči Európskemu parlamentu. V priebehu hodiny 20 minút ste dali slovo na niekoľko sekúnd niekoľkým rečníkom neprebehla výmena názorov, neprebehla diskusia, dokonca ani dialog. Ja som naozaj rozhorčený a ja som čakal na odpovede ministrov. Tieto odpovede nás však ani zďaleka neuspokojili. E, sú v jednoznačnom rozpore so zmluvou a taktiež s hodnotami Európskej únie. Je to naozaj škandalózne. Ja chápem mnoho faktorov. Ja nie som e, systémovo proti e, zohľadneniu, e, respektíve toho, čo je majetkom a daných osôb, ale neodpovedalo sa konkrétne na otázku, čo presne je definíciou citovej hodnoty. Niekto nikto neodpovedal, že policajti budú vyhodnocovať len tak ad hoc, či to je alebo nie je sentimentálnou hodnotou. Ja som naozaj rozhorčený, že Európsky parlament sa podrobil takejto fraške, diskusia neprebehla. Vy nesiete za to zodpovednosť, e, pani Gál. Áno, vy za to nesiete zodpovednosť. E, viem, že ste zahanbení. Mm, nepáči sa vám to, nepáči sa vám, keď sa upozorňuje na Maďarsko ani na žiadne iné prešľapy. Mňa to naozaj e, veľmi hnevá to, čo ste tu predviedli, ani zďaleka nie je demokratickou diskusiou. Na záver prebehli výkriky navzájom oboch rečníkov, čiastočne bez mikrofónu. I will inform the chair of the house. Will you finish, please? No, okay, then you can leave the room, please. And Prepašte, ja tu predsedám tejto schôdzi. Môžete opustiť sálu, ak neprestanete vystupovať, pani Wikstrom. Vy ako koordinátorka, prosím, zasiahnite a snažite sa upokojiť svojho kolegu. Toto naozaj je e, bezprecedentné správanie. Vy ako koordinátorka, prosím, zasiahnite. Okamžite, prosím. I have to close this meeting. Nuž, eh, teraz eh, musím túto schodu ukončiť. Eh, budeme o tejto otázke diskutovať aj na schôdzi koordinátorov a týmto e, končím rozpravu. Veľmi pekne ďakujem ministrom, ktorí prišli na túto schôdzu a pokúsili sa odpoviť, odpovedať na otázky. To nie som ja, ktorá rozhoduje o tom, že čo máme na programe, ani nie som ja, ktorá určuje, aký máme na to časový harmonogram. Máme teraz hlasovanie a budeme musieť odhlasovať. Máme tu kolegov, ktorí prišli hlasovať a ďakujem pekne danským ministrom za účasť čas a budeme pokračovať o jednu minútu. your colleagues who have to leave the room should leave the room. We have to continue. We have a meeting until 7 o'clock this evening. So please. Takže chcela by som poprosiť tých kolegov, pretože musíme už začať hlasovať, aby ktorí chcú opustiť miestnosť, aby už opustili miestnosť, pretože musíme hlasovať. May I ask you to take your seat? Môžem požiadať, aby ste zaujali svoje miesta? please? No. Okay, I continue uh, with the next point on our agenda. The... Teda pokračovať ďalším bodom nášho programu, teda otázka finančných, ochrana finančných záujmov alebo prist- finančných zájmov Európskej únie a pristúpenie Chorvátska k týmto dohovorom, takže chcem, budeme, je tu pán Zechovský, e, nechcem nič povedať, budeme hlasovať, teda je to len toto jedno hlasovanie, elektronické hlasovanie, viem, že každý, e, má, dúfam, že každý má pri sebe kartičku, Teraz otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 48 za, 2 proti, 1 sa zdržal. Takže blahoželáme pánovi Zdechovskému. Teraz budeme pokračovať ďalším bodom nášho programu. A to je prezentácia riaditeľa Európskej agentúry pre základné práva e, o dohľade čaudejskými službami. A vystúpenie k správe o dohľade vykonávaného spravodajskými službami v oblasti základných práv a ochrany základných slobod a právnych náprav v Európskej únii. Please Mr. O'Flaherty, this is your first intervention in the e, Takže pán O'Flaherty, toto je vaše prvé vystúpenie v našom výbore LIBE ako riaditeľa agentúry pre základné práva, takže dovolte, aby som vám v našom výbore privítala a chcela by som vám vyjadriť, e, že vám prajem všetko dobre vo vašej práci aj našej spoločnej práci. správa ktorú nám budete predstavovať, sa vykonala na požiadavku parlamentu na báze uznesenia 12. marca 2014 o elektronickom hlasovom e, sledovaní európskych občanov. Takže by som dala teda najprv slovo, aby ste predstavili správu a potom by som dala slovo koordinátorom a niektorým ďalším poslancom, ktorí budú mať záujem o vystúpenie. Takže nech sa páči, pán Flaherty, máte slovo. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci. Je mi veľkým potešením prestúpiť tu dnes pred vás. Niektorí si možno spomínate na poslednú príležitosť, keď som tu bol medzi vami. To bolo dosť nepríjemné stretnutie. Ja som teda veľmi rád, že už sa môžem posiť do práce. Sprevádza ma tu kolega Mario Altheimer, ktorý eh, zohrával kľúčovú úlohu eh, vo vypracovaní tejto správy. A keďže ja som nový vo funkcii, Mario tu veľmi rád, teda veľmi láskavo prišiel a sedí tu po mojom boku, aby v prípade potreby e, poskytol nejaké podrobnejšie informácie. Prezentujem vám dnes správu FRA o e, dohľade spravodajských služieb. Konkrétne tu ide o základné práva a nápravy a zabezpečenia v EÚ. Je to v skutočnosti vaša správa váš výbor požiadal našu agentúru o vypracovanie tejto správy a agentúra s veľkou radosťou sa ujala tejto úlohy. Mm, vykonala výskum o ochrane základných práv v kontekste rozsiahleho sledovania spravodajských služieb. Táto správa bola vypracovaná predtým, než som sa ja ujal funkcie a teda môžem sa v podstate k nej vyjadriť e, aj tak, ako by riaditeľ nemal. Ja som si túto správu prečítal a myslím, že veľmi je dôležité postaviť sa celé veci kriticky. Naozaj je naozaj jedinečná v tom, že naozaj popisuje eh, prehľad eh, viacerých členských štátov v tomto digitálnom eh, procese, snaží sa poukázať aj na nedostatky a tiež mesta potrebné nápravy. Teda naozaj vám odporúčam túto správu, ktorú celkom ste využite vo svojej významnej práci. Kontext správy ešte, že vychádza zo Snowdenových odhalení tie mali za následok e, celosvetové rozhorčenie a to tiež počiarkuje, nakoľko je ohrozená ochrana osobných údajov. Váš výbor uskutočnil vlastné vyšetrovanie od marca 2014 e, a vy ste žiadali nielen okamžité zastavenie masového sledovania, ale tiež ste popísali konkrétny akčný plán ďalších krokov. Opäť nás um, zasahuje význam tejto problematiky. E, teroristické útoky v roku 2015 nám pripomínajú veľký význam týchto opatrení a tiež dopadov sledovania. Celá problematika sledovania sa o mnoho výrazne posunula vyššie na zozname priorít a tiež e, Vidíme, že je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu. V októbri minulý rok, teda viac ako rok po vašom uznesení, váš výbor vyjadril obavu, že sa robí príliš málo, preto aby sa zaistili legitímne práva ľudí v kontexte masového sledovania. A naša agentúra základných práv urobila túto prácu. Co e, vás v tomto vám teda naozaj dávame za pravdu, že ochrana základných práv a boj proti terorizmu sú v podstate tou istou stranou jednej mince a je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu na základe um, vymedzení zákona. A čo sa týka konkrétne správy, analýza popisuje tri konkrétne uh, témy. Poprvé, aké právne rámce um, podporujú uh, tieto kroky sledovania, ktoré skutočne spravodajské služby, ďalej, aké opatrenia boli zavedené, aby sa dodržiavali e, záväzky e, z ochrany základných práv a tiež aké nápravné kroky sú k dispozícii, ak má dnes pocit, že jeho práva boli ohrozené. Východiskom tejto analýzy je opätovné prezentovanie rámca OSN e, na ochranu um, jedinca. Keď sa pozrieme na nástroje EÚ aj OSN, čo sa týka ochrany uh, súkromia, a keď sa pozrieme e, na skutočnú mieru ochranu. Je tu ochrana súkromia, sloboda prejavu a taktiež dátového vyjadrenia. Um, a to je do široký rámec. Ďalej po druhé, nie je to pochybnosti, že um, sledovanie sa týka priamo týchto práv a preto ide o to, nakoľko tieto kroky sledovania naozaj splňajú požiadavky právnej relevantnosti, um, potrebnosti, nevyhnutnosti a proporčnosti. No a v neposlednom rade tu ide aj o akýsi test legitimnosti týchto krokov sledovania, či sa môžu uh, naozaj um, definitívne a jednoznačne um, považovať za opatrenia uh, na ochranu štátnej bezpečnosti. Dá sa jednoznačne povedať, že neexistuje jediné nejaké všeobecne ideálne riešenie. Členské štáty majú svoje vlastné potreby a osobitosti a tiež mandáty, na základe ktorých fungujú ich spravodajské služby a táto rôznorodosť e, nie je podstatná len sama o sebe, ale tiež e, stiažuje takúto porovnávaciu analýzu. Chcel by som teraz prejsť k záverom, ak dovolíte. E, naše závery v správe dokazujú, že okrem Cypru a Portugalska všetky členské štáty a ich právne rámce vychádzajú zo cieľeného sledovania, teda ide o cieľené sledovanie zamerané na konkrétnych jednotlivcov. Okrem toho 5 krajín, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko a Veľká Británia, majú podrobnú legislatívu o podmienkach eh, využívania signálovej eh, spravodajskej informácie, teda využívanie dát na zasilenie eh, cieľa a nie naopak. Mm, a isté, že iba preto, že iba 5 krajín reguluje v legislatíve túto signálovú spravodajskú informáciu, neznamená to, že sa iba tieto mm, členské štáty podrobujú e, poskytovanie tejto informácií. Je tu mm, nedostatok, ktorý by možno mal zvážiť váš výbor aj celý parlament, čo sa týka dohľadu a teda otázku toho, kto presne dohliada nad sledovaním, toto je mimoriadne dôležité. Predovšetkým v tomto rámci existuje záruka legálnosti takéhoto sledovania, teda musí existovať ďalej po druhé vo všeobecnosti e, správne fungujúci systém dohľadu žiada zodpovednosti tých, ktorí e, vykonávajú toto sledovanie. No a po tretie, taktiež sa tým zjednodušuje postup žiadosti o nápravu v prípade nelegitímneho sledovania. A tento systém dohľadu môže tiež poskytovať e, poradenstvo orgánom sledovania aj keď ide o veľmi e, citlivý kontext z pravidla. Orgány, ktoré zaistujú priamo zodpovednosť spravodajských služieb aj právomoci a tiež využívanie právomoci, sa rozlišne vnímajú v členských štátoch e, a tiež vidíme, že v niektorých členských štátoch e, vykonáva dohľad parlament, súdy, expertné orgány, vrátanie orgánov na ochranu údajov, alebo, ako som už povedal, kombinácia týchto subjektov v správe sa uvádzajú konkrétne aspekty tohto dohľadu. Isté, že sú tu medzery. Írsko, Mars, Malta, Fínsko a Portugalsko napríklad eh, nemajú k parlamentný dohľad. Cyprus, Grécko a Švédsko napríklad nemajú um, osobitné výbory, ktoré by sa venovali spravodajskej uh, činnosti a ak existujú takéto výbory v iných členských štátoch, nie e, všetky majú e, neobmedzený prístup k utajným informáciám a preto sú v podstate um, obmedzovaní vo svojej e, činnosti. A taktiež specializované orgány dohľadu tiež nemôžu v plnej miere vykonávať svoju činnosť tým, že majú obmedzené kompetencie, právomoci či zdroje, vybavenosť a nezávislosť. A čo sa týka výmeny osvedčených postupov, napríklad nový francúzsky zákon o informáciách stanovuje, že e, odborný orgán musí byť dostatočne kompetentný. Orgány na ochranu údajov e, iba v 7 členských štátoch existujú dostatočné právomoci nad spravodajskými službami ako aj nad ostatnými orgánmi, ktoré majú pod kontrolou údaje. V 12 členských štátoch nemajú tieto orgány žiadne právomoci nad spravodajskými službami. Aj toto by možno mohol váš výbor a parlament preskúmať podrobnejšie. Čo sa týka e, pozitívnych stránok v Taliansku, napríklad orgán na ochranu údajov a tiež spravodajské služby vypracovali koordinované memorandum porozumení, na základe ktorého e, sa popisuje činnosť orgánu na ochranu údajov na to, aby takéto zdomenie prebiehalo legálne, musí byť podrobené e, povoleniu vopred, e, ktoré musí vydať aj príslušný orgán 17 členských štátoch, sudcovia alebo prokurátori schvaľujú takéto cieľené e, opatrenia sledovania, čo sa týka signálových spravodajských informácií, komisia G10 a tie tiež spravodajský súd v Nemecku a Švédsku by možno boli vhodnými modelmi a stále by za zváženie je to akýsi legislatívny druh medzery takéhoto eh, necielného signálového druhu spravodajských informácií. No, v neposlednom rade mali by sme preskúmať ako nedávne rozhodnutie súdu, napríklad v prípade vysy proti Maďarsku, bude mať dopad na eh, výklad práva v praxi súd vo svojom rozhodnutí, kde sa opierajú uznesenie Európskeho parlamentu z marca 2014, uznáva E, že vlády musia pristúpiť k masovému zhodovaniu v boji proti terorizmu, ale musí mať neustále na pamäti, že e, musia byť zaistené dostatočné zábezpeky, aby sa predišlo zneužitiu. Konkrétne súd e, skonštatoval nedostatok vyhodnotenia toho, či komunikácie sledovania boli proporčné alebo nevyhnutné a tiež sa kriticky postavil k nedostatku možnosti nápravy. E, teraz by som sa chcel vyjadriť k otázkam e, práve týchto náprav. Zložitosť e, otázky toho, na koho sa obrátiť v prípade potreby pomoci, stiažuje situáciu obeti porušenia práv a táto zložitosť je ešte podložená utajenosťou, ktorej sa často nedá predísť, ale je to pre obete ešte zložitejšie vzhľadom na to, že celá vec je utajená. Napríklad e, právny rámec vo všetkých členských štátoch umožňuje obmedzenie povinnosti poskytnúť informácie a prístupy k informáciám na základe hrozby národnej bezpečnosti a e, tiež na základe ohrozenia služby, spravodajských služieb. Musím teraz upozorniť, že naša agentúra pre základné práva nechce konkrétne kritizovať e, dôvernosť, utajenosť sledovania národnej zo strany národnej bezpečnosti, ale obraciame sa práve na to, že sa neustále spochybňuje povinnosť legitímnosti, proporčnosti a, a nevyhnutnosti takéhoto sledovania. Ďalšia zložitosť, ktorá je spojená s týmito nápravnými prostriedkami, súvisí s tým, že mnoho nesúdnych orgánov, ktoré sú poverené poskytovať pomoc, má nedostatočné znalosti a skutočnosti, skúsenosti v nakladaní s týmito utajenými skutočnosťami, napríklad čo sa týka prieskumu dostupnosti materiálov, ktoré relevantné. V prípade súdy ho rozhodnúť iba polovica členských štátov má a takéto orgány, ktoré majú právomoci aj rozhodovacie. Teda toľko k správe, ktorú vám predkladáme. Ja som sa len naozaj povrchovo dotkol e, problematiky, ktorú považujem za veľmi dôležitú a ktorá si podľa mňa zasluhuje veľmi podrobnú pozornosť um, nielen v tomto kontexte, aj v e, kontexte celej Európy. Chcel by som teraz naznačiť, aké ďalšie kroky plánujeme. Nepovažujeme tento proces ešte za uzavretý vzhľadom na vašu požiadavku, ktorú ste nám preložili do posiaľ, naše analýzy preukázali, že je tu potreba jasných, dostupných zákonov a záruk a taktiež možnosti dohľadu a možnosti nápravu pre jednotlivcov. Ale toto musí byť spojené a my už sme prijali isté kroky s konkrétnymi výskumami v praxi, či naozaj sa legislatíva v praxi dodržiava. Ak totiž poznáme zákon, to je len polovica eh, len jedna stránka prípadu. Musíme sa presvedčiť, či sa ten zákon dodržiava ďalej. Chceme sa obrátiť na parlamentné výbory, e, odborné orgány, taktiež vládne, aj mimovládne e, orgány, ako aj súkromný sektor. Chceme tiež e, zvorozniť, že sme navštívili 7 členských štátov. V najbližších mesiacoch chceme navštíviť Belgicko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko a Veľkú Britániu a v roku 2017 e, budeme potom schopní poskytnúť informácie a skombinované analýzy e, na základe socioprávneho obrázka toho, ako sa legislatíva v praxi dodržiava v členských štátoch. E, ešte upozorňujeme, že práve v tomto smere nám, vám naša agentúra môže pomôcť. Ak sa nemýlim, žiadny iný orgán vám nedokáže poskytnúť právnu analýzu, ktorá bude spojená so socioprávnym a prehľadom o Um, v faktických uh, um, poznatkoch z terénu. Ja teda naozaj vám môžem len odporučiť našu správu, môžem vás ubezpečiť o tom, že naša agentúra je uh, vysoko ochotná vyhovieť akýmkoľvek podobným požiadavkám v budúcnosti, ale keďže vaša uh, požiadavka naozaj je opostatnená. My si kladieme za povinnosť aj nám sťou ujať sa tejto povinnosti a vyhovieť vašej požiadavke. Teším sa na diskusiu A nemajte mi za zlé, ak sa v prípade potreby obrátim na kolegu Mária, ktorý e, bude schopný poskytnúť podrobnejšie odpovede. Teraz e, prejdeme k diskusii. Pán Koejo za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem aj vám. Myslím, že správa je veľmi kvalitná. Je to oblasť, kde Európska únia nemá svoje právomoci sú to oblasti právomoci členských štátov, ale rozhodne je to oblasť, v ktorej by sme mali a mohli si vymieňať osvedčené postupy a mali sa snažiť pochopiť naše pohnútky. Z toho, čo som si zatiaľ preštudoval, vidím tu dve hlavné témy. Jednak kompetencie a taktiež otázky orgánov dohľadu. A čo sa týka um, právomoci, tu štúdia naozaj je veľmi dobre spracovaná, aj k tomuto vám opäť blahoželám. Čo sa týka e, orgánov dohľadu, podľa môjho názoru práve tu sú tie najzávažnejšie problémy. Povedali ste napríklad, že Portugalsko nemá e, platnosti parlamentný dohľad. E, z technického hľadiska je to síce pravda, ale máme expertný dohľad a síce parlament ktorý e, dvojtretinovou väčšinou e, e, zvolí tým odborníkov, z pravidla sú to poslanci, ktorí práve takýto dohľad potom vykonávajú. Nie, nie je to síce priamo parlament, ale rozhodne to s parlamentom činnosťou súvisí. Vo vašej správe správne poukazujete na členské štáty, kde súdne subjekty e, môžu prijať rozhodnutie, ak e, teda môžu preskúmať, či je zákonné alebo nezákonné dané sledovanie ešte predtým, než sa toto sledovanie uskutoční. Ale ja sa chcem opýtať, či e, nezáleží na tom, že je takéto konanie legálne alebo nie, ak takýto sudca je vymenovaný vládou. Ja sa teda chcem konkrétne opýtať, kto presne môže vymenovať takýto dohľadný orgán a Ehm, z akej pravomoci. Ak teda parlament potrebuje len polovicu hlasov, aby zvolil takýto dohľadný výbor, alebo keď sú potrebné dve tretiny hlasov, tak ako v Portugalsku isté, že hlasy menšiny sú chránené a zohľadnené. Ehm, v tomto prípade viac, ako keď sa uplatňuje systém polovice hlasov. V niektorých krajinách parlamentný dohľad existuje, ale poslanci parlamentu sú menovaní vládou. Nedá sa preto povedať, či naozaj ide o parlamentný dohľad. Teda um, je to vždy rozhodnutie buď parlamentu alebo samotného sudcu. Ja by som bol veľmi rád, keby sme mali k dispozícii tabulku, ako je napríklad uh, na strane 52 alebo 49 vo vašej správe, kde by sa zohľadnilo práve konkrétne toto. Aké záruky nezávislosti buď súdneho dohľadu alebo parlamentného dohľadu existujú v danej členskej krajine, teda kto presne má právo nominovať osoby, ktoré budú vykonávať dohľad. Pretože podľa mňa práve tento faktor, faktor legitímnosti, môže zmeniť e, naše vnímanie v tom, či hovoríme o skutočnom dohľade, alebo či tieto inštitúcie sú pod kontrolou e, samotného orgánu pre dohľad. Ďakujeme pekne pani Sipel. Ďakujem pani predsedajúca. Najskôr sa chcem poďakovať za túto správu. Mm, súvisí e, to priamo s činnosťou Agentúry pre základné práva že zo správy vyplývajú aj ďalšie otázky, ktoré sa musia potom riešiť v politickom kontexte. Ja by som sa rada e, vyjadrila k viacerým otázkom, ktoré považujem za dôležité. Vy sám ste spomenuli, že e, je tu rozdiel medzi teóriou a praxou. Vidíme to nie len v prípade NSA, ktorá teda tak či tak um, mala mnoho kompetencií a preto ich ešte aj prekročila, ale vidíme to aj na úrovni našich vlastných spravodajských služieb a to je ešte, že veľmi zložité neustále preverovať, e, čo hovorí teória a aká je prax. Mm, chcem sa konkrétne opýtať napríklad, aké úlohy tajných služieb ste skonštatovali, hovoríme o, o priestore slobody, bezpečnosti a práva, ale vzhľadom na veľmi rozličné postupy. Nie je to žiaden spoločný priestor. Ja by som bola rada. Neviem, či to dokážete nejako preskúmať, či by to bolo užitočné. Ak by sme v súvislosti s tajnými službami eh, dospeli k spoločným pravidlám, pretože aj naše eh, tajné služby, aj keď hovoríme o národnej bezpečnosti, nepracujú len na národnej úrovni, vymieňajú si informácie. Vždy sa to týka aj občanov iných členských štátov. Ja sa teda chcem opýtať, čo sa deje v takýchto situáciách ďalej. Parlamentná kontrola. Nebudem tu um, zachádzať do všetkých podrobností, nebudem spomenovať, spomínať body, ktoré ste spomenuli vy aj kolegovia. Myslím, že v prípade Európskeho parlamentu je tu istý problém kde je prosím naše kontrolné grémium, ktoré by skutočne malo k dispozícii všetky tajné dokumenty, ktoré by mohlo e, preverovať ich opodstatnenosť. E, niekedy sa dostávame k informáciám na schôdzu s otvorenými dverami, alebo nedostávame sa k takýmto informáciám. Myslím, že aj na európskej úrovni je tu problém, ktorý by sa mal riešiť. Myslím si, že aj v otázke rôznych definícií e, činnosti takýchto tených služieb Ehm, tiež aj tu by sa mali stanoviť spoločné pravidlá a okrem toho aj ehm, otázky toho, ako predložíte námietku alebo žiadosť o odvolanie, najskôr mi musí byť uznané, že došlo k vzniku škody a to v dôsledku činnosti tajnej služby. Možno mi boli uh, upreté služby alebo rôzne iné formy pomoci bez toho, aby mi to bolo oznámené že to vyplývalo z nesprávnej činnosti tajnej služby. Aj tu podľa mňa existuje ešte problém prístupu. Keď sa pozerám na správu, myslím, že obsahuje mnoho e, pozitívnych e, prvkov, e, popisuje sa tam mnoho ďalších úloh do budúcna. Ja som rada, že tento proces bude pokračovať a tam, kde ešte sú otázniky aj o rozhodovanie do budúcna, že sa veci budú podrobnejšie skúmať, aké možnosti máme k dispozícii ovplyvniť dianie aj na e, úrovni členských štátov a tiež e, ako dosiahnuť zmenu v činnosti spravodajských služieb. Mr. Kirkhope, please. Ďakujem slovo, pán Kirkhope. Ďakujem pekne. Tu veľmi stručne iba. Väčšina krajín, ako vieme, má rámec štatutárny, ako sa riešia otázky e, dohľadu, e, ktoré vykonávajú spravodajské služby a v konečnom dôsledku naša e, individuálna i európska bezpečnosť je veľmi dôležitým tou súčasťou a čo je môjim zameraním je otázka, že ak by to bolo nevyhnutné, Eh, postihu pre neprimerané použitie eh, dozoru, dohľadu. Otázka eh, komerčného sledovania. Hovoríme tu oficiálne inštitucionálne agentúry členských krajín. Myslím si, že tá celá otázka povahy komerčného využitia údajov a rozšírenie tohoto neprimeným spôsobom treba mať na pamäti. E, uznávam, že je tu veľká nesúhra medzi množstvou členských krajín, pokiaľ ide na jednej strane o e, spôsob, akým to možno vyhľadávať e, toto riešenie, alebo profesionálne riešenie osobitne tiež potom u tribunáloch, aby sa riešili tie niektoré zložitejšie otázky, ktoré sa týkajú sledovania dozoru všeobecne. Sú tu problémy v niektorých krajinách, kde konkrétne sťažnosti sa nemohli prijať. Je tu možnosť e, súdneho prístupu, či táto otázka sa dostatočne riešila. Ale je to veľmi obmedzená oblasť na toto sa treba pozrieť, na, tento, na túto nesúhru. Väčšina krajín e, má e, čosi v systéme, ktoré rieši sťažnosti e, voči orgánom. Určite to nie je pokryté, keď sa pozrieme na medzinárodné cezhraničné situácie. A práve tu si myslím, že Európska agentúra nastupuje. Musíme tu e, všim, si všímať spôsoby, akým, akým spôsobom tieto prostriedky nápravy sa riešia. Ja vítam, vítam túto správu. Je potrebná práca na to, aby tie príslušné e, skutočnosti umožnili teda odškodnenie nápravu taká je, aká je primeraná. Pani Ernst teraz, nech sa páči. Bolo som trošku zmetená. E, v prvom rade chcem poďakovať za správu. Myslím si, že je, e, je to výborné, e, pokiaľ ide o ďalšie kroky. Bude to napínavé. To, čo už teraz ste predložili, je E, ďalšia otázka, podobne ako pani e, e, Zipo, čo robia vlastne tajné služby? Čo musia robiť a čo nie? Máme tu ten jasný argument, národná bezpečnosť. A keď čokoľvek príde, tak sa znova, znova vyzdvihne a posilní národná bezpečnosť. Ešte viac kompetencií sa bezpečnostným službám dá. Ešte viac, ešte viac bezpečnosť má byť posilnená Chcem sa len spýtať, či dnes pri tom prepojení tých e, tajných služieb možno hovoriť o národnej bezpečnosti? Ako vidíte tento problém, že v neposlednej rade e, e, dôležitá je tá kontrolovateľnosť a dozor? druhý bod, to je problém toho, toho dozoru. My máme v Nemecku dozorné inštancie, ale keď sa na to presnejšie pozrieme, tak je tomu tak, že príslušné informácie jednoducho sa tu nevyjadrujú. Nie je jasné, že všetky materiály, či všetky materiály sú na stole, e, dôležité veci sa jednoducho očierňujú. Ja som to zažila i na inej úrovni, kde sa deje presne práve toto, kde poslanec má veľmi malú možnosť e, čo si nahliadnúť, čo si sa dozvedieť len keď sa to týka niektorých informátorov, sa dostanete skutočným informáciám. Takže ako musia vyzerať tie dozorné inštancie, ako treba pracovať, aby e, mohlo dôjsť k zmenám. Nemusíme teraz hovoriť o tom, či e, tajné služby či sú vôbec kontrolovateľné. Ja osobne o tom pochybujem, ale tu myslím si, na tomto mieste treba popracovať. A ďalší bod, posledný bod, tá právna problematika E, pro žalobné právo a tak ďalej. Ja, to, ja tomu neverím. E, možnosť podania námietky, kde sa to dňa týkalo, kde, ktorej časti môjho tela sa to týkalo. Tieto otázka e, mo, skutočnej možnosti dostať informácie, sťažovať sa toho, na to, čo sa týka mňa, ako tu možno e, vytvoriť návrh, alebo viac návrhov, ktoré by naozaj e, podporili práva e, občanov. To je vlastne všetko. Ďakujeme. Teraz má slovo pani Gomeš. Ja tiež za správu ďakujem za to, že ste e, osvetlili i situáciu v Portugalsku, v mojej krajine, ktorá je naozaj e, hrozná. Uh, secret services, uh, political police over the people? Ide o to, že, že uh, v my sme neupravovali v Portugalsku aktivity e, bezpečnostných služieb, pokiaľ ide o kontrolovanie. Je tu tento perverzný stav, ako ste boli povedali. Nie je tu dobrý dozor. Bolo tu pokus nedávny a jednoducho zamietol sa. A to nás naplňa obavami, pretože to ukazuje, jednoducho tu nie je demokratický dozor. Je to naozaj e, perverzný stav. Bývalý riaditeľ tajnej služby túto možnosť využíval, že teda nebola demokratická kontrola nad ním, aby využíval tajnú službu na špionáž voči súkromným spoločnostiam, zbieranie informácií, ktoré potom predával. Eh, a tento prípad je teraz na súde. Je to naozaj šokujúce, pretože on pred súdom vypovedal, že je to štandardom v tajných službách a je to pritom úplne legálne. Takže keď sa povie, že to je národná kompetencia, nie európska kompetencia. Je to základné ľudské právo európskych občanov, nielen v mojej krajine, ale kdekoľvek, kde ide e, o prepojenie. Nie je to niečo, čo možno prehliadnúť. Áno, samozrejme, ja som bola v Národnom parlamente, aj e, som sa sťažovala E, na to, že údajne sa robí akýsi demokratický dohľad nad tajnými službami, e, ľuďmi, novinovými parlamentom, ale vieme, že to je absolútne nereálne. Takisto neexistuje žiadna kontrola zo strany súdnictva, kontrola aktivít e, dohľadu, ktoré je potrebná pre tajné služby pred konkrétne, čo sa týka odpočúvania. Takže neexistuje žiadny dohľad ani zo strany súdnictva, ani zo strany demokratických inštitúcií. A myslím si, že my by sme tu nemali povedať, že to spadá do národnej kompetencie. Ďakujem za správu. Myslím si, že je povinnosťou tohto parlamentu poslať túto správu členským štátom, konkrétne tým, ktorí sú v takej situácii ako moja krajina aby e, začali konať a povedali, že parlament je zodpovedný, pretože takto to nemôže pokračovať. Nejde len o porušovanie základných ľudských práv našich občanov, ale, ale v podstate by sa tým znásobili kapacity a schopnosti tajných služieb v čase, keď ich potrebujú najviac. Dobre, pani Lauresten, ďakujem pekne, pani predsednička. A ja by som sa chcela poďakovať za túto správu, ktorá je mimoriadne dôležitá pre všetkým také krajiny ako tá moja, kde žiaľ nie žiadna príležitosť, aby DPA mali akýkoľvek dohľad nad tajnými službami a nad všetkým tým v podstate dohľadom a sledovaním. Ja si myslím, že je všetkým jasné, že boj za demokraciu, boj proti tendenciám te, eh, totalitárnych systémov. Eh, vidíme tu, ako to vyzerá v, v podstate eh, tých, ktorí bojujú za staré sovietské systémy. Je dôležité, aby občania mali právo na informácie aby špecifické národné orgány e, mali dohľad, e, konkrétne aj poslanci. A to, o čom sa tu hovorí, to je úplne iná situácia občanov v členských štátoch, čo sa týka ich ochrany základných ľudských práv. Je naozaj veľmi dôležité, aby to bolo jasné, konkrétne, faktické a potom, aby sa, si to mohli prečítať tie krajiny, kde takéto veci nie sú zavedené, aby sa mohli posunúť ďalej Čiže je ľahké povedať v diskusiách e, členských štátov, dobre, všade to je tak, národná bezpečnosť je všade taká istá a myslia si, že nikto nemôže do ničoho zasahovať. Ale teraz máme jasný obraz toho, že sú rozdiely medzi členskými štátmi. A samozrejme všetko, čo tu súvisí s opravnými prostriedkami, s parlamentným dohľadom a tak ďalej. Dôležité, aby to bolo e, v každom členskom štáte, aby v každom členskom štáte boli efektívne systémy na ochranu základných ľudských práv občanov. E, Vrátanie kontroly nad orgánmi národnej bezpečnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať za predloženie tejto správy, ktorú považujem za celkom dobrú, ale ja to vnímam len akýsi um, počiatočný bod, um, akýsi základ. E, ja tu totiž nenachádzam odpovede na niektoré podstatné otázky. Napríklad bolo podľa mňa zaujímavé pozrieť sa na to, čo súvisí uh, síce, čo uznávame ako dôležité v súvislosti s technologickým pokrokom a svojim sledovaním, vždy musíme zvažovať, keď vidíme článok 5 eh, dohovor o ľudských právach alebo článok 6 eh, Európskej charty o základných právach, eh, tie sa vždy musia dať do súvislosti so slobodou a bezpečnosťou. Každý má právo na slobodu a bezpečnosť. Ja by som bol rád, keby sa získala možnosť väčšieho zváženia tom, čo presne potrebujeme preto, aby sme poskytli nášmu obyvateľstvu istú bezpečnosť. Teda teraz hovorím menej spravodajských služieb. Podľa mňa v dnešnej dobe, v dobe technického pokroku sú potrebné informácie. Informácie sú alfová omegou, keď sa chceme brániť proti teroru, organizovanému zločinu, ale aj iným druhom zločinu. A kde sú teda tie hranice, kde sa dá posúdiť, či je to relevantné z hľadiska základných práv. A isté, že musíme si ujasniť e, definíciu národnej bezpečnosti. Tá je dosť e, odlišná v niektorých prípadoch. Tiež si musíme ozrejmiť, e, z akých zemepisných či dejných skutočností vychádza. Neviem, či naozaj sme na rovnakej úrovni v celej Európe. A tiež, čo sa týka rozsahu úloh, myslím, že pri posudzovaní oblasti kompetencií e, v Prodexu služby Európe celkom iste už si skonštatovali niečo, čo je v rozpore so zákonom alebo čo zachádza priďaleko. Máte k tomu nejaké konkrétne príklady? A ďalšia vec, ktorú považujem za e, dobrú, ak by sme mohli vypracovať akýsi katalóg, akýchsi záruk, e, ktoré budú akýmsi minimálnym štandardom, v našom európskom regióne a všetko ostatné, čo prekračuje tento rámec, by bolo síce pekné, ale nie je nevyhnutne potrebné pre naše potreby. Ďakujeme pani Spinelli. Ďakujem pekne pro všetkým autorom správy za to, čo je v, tom, v tej správe uvedené, pán O'Flaherty a FRA. Ide o to, že ste povedali, že sa snažíte nájsť záruky, ktoré by bránili zneužívaniu. Takže ja by som chcela vedieť, ako to chcete dosiahnuť. Ako môžete ľudí chrániť, chrániť ich práva, keď už dochádza k zneužívaniu systému a potom prejdem k téme, ktoré je môjmu srdcu blízka, tzv. whistleblowers, tí, ktorí upozorňujú na porušovanie predpisov. Som rada, že ich vo svojej správe spomínate a žiadate pre nich skutočnú ochranu. Takisto hovoríte o e, parlamentom zhromaždení Rady Európy, e, ktorý uvádza, že takéto upozorňovanie, whistleblowing je tým najefektívnejším nástrojom pri ohraničovaní pôsobnosti e, orgánov mm, dohľadu alebo sledovania. Nemáme my také jednoznačné vyhlásenia v Európskej únie. Je smutné, že musíme sa obrátiť na Radu Európu, Európy, aby sme našli text, ktorý naozaj takto priamo veci povie, aj keď parlament vo svojich uzneseniach to spomína, ale nie tak e, jednoznačne. Takže k mojej otázke. Ako môžete zaručiť, aké zdroje máte na mysli, aké metódy e, by sa mohli použiť na to, aby títo whistleblowers E, tí, ktorí upozorňujú, mali úplnú ochranu. V mnohých krajinách e, sa s nimi zaobchádza, ako by to boli špioni alebo dokonca zradcovia. Ľudia, ktorí upozorňujú, tí, ktorí boli e, zapojení do LuxLeaks, e, sa nemôžu zamestnať. Snowden, žiaľ, sa musí si skrývať, zatiaľ nemá kde inde ísť ako do Ruska, nemohol nájsť nikde azyl v Európe. Takže podľa vás sú nejaké krajiny, ktoré sú veľmi rigidné, e, ktoré absolútne neochraňujú takýchto ľudí, ktorí upozorňujú, alebo je situácia v Európe viac menej vyrovnaná všade. Ďakujem pekne, pán Vojt. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ide o to, čo v správe vlastne chýba. Určite správa je náležitým spôsobom vypracovaná. Ste sám povedali, že e, ste veľmi radi, že ste takúto správu napísať mohli a venovať sa tejto téme, ale otázka e, primeranosti dohľadu či sledovania, to zostáva naďalej otvorená. Myslím, že ja som tiež diskutoval tej, o tejto otázke, a keď tu bol zastupca britskej MI6 a ja tiež neposkytol žiadne konkrétne odpovede na túto otázku e, s tým, a povedal, že nemôže ani, že to je politické rozhodnutie a k tomu nemôže ani sa k tomu vyjadriť. E, avšak e, ja viem, že sú niektoré otázky, ktoré súvisia s e, povinnosťou eh, mlčať, ale máme, je tu však v Nemecku eh, taká otázka, že hm, môže aj e, nemecká e, tajná služba poskytnúť e, určité informácie britskej alebo americkej tajnej službe. A potom tu je otázka, že ako sa toto sleduje, pretože napríklad americká tajná služba spada pod kontrolu žiadnej európskej inštitúcie. A je možné si to aj prečítať v zákone o spolkovej um, pri spravodajskej službe, že to vlastne už je v platnosti od 90. rokov. A keď tie pravajské služby vlastne naozaj e, postupujú v súlade svojim e, pravidlami a mm, odpočúvajú a získavajú množstvo miliardy, milióny informácií, odpočúvajú množstvo telefonických rozhovorov, odsledujú množstvo e-mailov, pritom si myslím, že tieto možno uh, ani nie je možné to všetko odsledovať. Invert, please. Pani Invert. Sophie. Mm, prepačte, nebola som tu na úvod, ale mám jednu otázku. Záruky a občianské práva, tie nemôžu byť nikdy absolútne. Vždy uh, musíme vyvážiť niečím iným, vždy to niečím zaplatíme. A tu je otázka proporcionality hromadného odpočúva alebo to sledovania. Um, dá sa to vyhodnotiť? Moja otázka znie len pred niekoľkými týždňami uh, riaditeľ NSA to znamená, to sú v podstate naozaj majstri hromadného sledovania. E, povedal, tuším, spod dolnej snebovni, snebovni že um, samozrejme takéto hromadné sledovanie možno nie je zbytočné, ale nie je to až také užitočné, ak si mnohí myslia, môže to byť aj kontraproduktívne. Tak ak to nie je až také efektívne, tak potom tá záruka by mala byť ešte vyššia. E, zvážili ste to, vyhodnotili ste to? Ďakujem. Takže tým sme sa dostali na záver zo znamu kolegov, ktorí sa chceli vyjadriť a dostávate späť slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, s vašim povolením zareagujem na viacero otázok a pán kolega Odhajmer potom e, vstúpi do toho a opraví ma a doplní nejaké detaily, ktoré ja nemám po ruke. Takže pani pán Kejlo položil otázku orgány dohľadu, konkrétna situácia Portugalska, to, že tam nechýba parlamentný dohľad a tak ďalej. A pripomenul to, o čom jednoznačne v správe hovoríme, teda, že neexistuje univerzálne riešenie, konkrétna konfigurácia mechanizmov dohľadu môže dobre fungovať v jednom štáte, ale jednoducho sa nedá použiť v inom. A to je presne tá druhá fáza našej štúdie, tá nám umožní poskytnúť vám konkrétne zistenie ohľadom toho, ktoré zostavy fungujú alebo nemôžu fungovať niekde inde, aj keď na papieri vyzerajú super, e, v realite sú neefektívne. Takisto sa chcem poďakovať pánovi Kejlovi za to, že navrhol, aby sme e, skúmali to, ako závis, zaručiť nezávislosť orgánov dohľadu. To je veľmi dôležité, hlavne v tej druhej, štú, druhej fáze štúdie. Pán Sipel, úlohy tajných služieb a otázka výmeny informácií, tu Ja jednak ma predsta- e, prekvapu obmedzenie agentúry pre ochranu ľudské práva. Samozrejme máme kapacitu len zapájať sa, púšťať sa do v rámci určitých priestorov, takže mapovanie, výmen informácií medzi tajnými službami jednoducho e, nemajú, ne, nespadá do úloh, ktoré majú robiť, nie sú na to vybavené. A dostali sme požiadavku tohto výboru konkrétne otázka dohľadu sledovania, nie fyzionómia tajných služieb. Takže pán Kirkop hovoril o viacerých veciach. Na úvod spomenul to, že e, legislatívny rámec pre dohľad členských štátoch je dobré, ale z našich štúdí sme zistili, že áno, je tam cieľené, cieľené sledovanie, ale nie pre všeobecné necielené sledovanie. Tam máme legislatívny rámec iba v piatich členských štátoch. E, čo sa týka jeho postrehu o tom, že je tu nesúlad medzi členskými štátmi ohľadom opravných prostriedkov, s tým súhlasíme, absolútne je to porozhadzované, nie je tu súlad. A v druhej fáze štúdie snad sa nám podarí poukázať na to, čo funguje a čo nie v oblasti opravných prostriedkov. A možno budete mať aj vy možnosť zistiť, ako model jedného členského štátu by sa dal použiť v členskom štáte smerom k nejakému modelu celoeurópskemu Eh, to je niečo, nad čím sa budete vy eh, zaoberať a my zatiaľ ešte nemáme vám k tomu, čo povedať, alebo nemáme potrebné podklady. Poprosíme mikrofón. Pán Rust, už som hovoril o zo pár veciach, Áno, otázka národnej bezpečnosti, e, použitie argumentu národnej bezpečnosti zo strany spravodajských služieb, spomenuli to viacerí poslanci. To je zaujímavé, či môžeme mať celoeurópsku alebo štandardizovanú definíciu národnej bezpečnosti. Nespadá to jasne do záberu našej štúdie, ale ja by som povedal, že to, sa priam, to je priam nemožné. Hovorím z vlastných skúseností, 8 rokov som riešil túto otázku v rámci Výboru pre ľudské práva OSN a teda už sme prestali hľadať štandardnú definíciu, pretože rozsah ako štandardná definícia by obmedzila štáty vo svetle meniacich sa hrozie bezpečnosti e, jednoducho veľká. Ale v každom prípade môžeme pozrieť sa na to, ako národná bezpečnosť a otázka národnej bezpečnosti sa používa preto, aby sme vám pomohli zistiť, či záruky fungujú alebo nefungujú v konkrétnom kontexte. Som vďačný pani Gomez za to, že privítala túto správu, ako aj vďačný ďalším poslancom a ďakujeme jej za to, že nás vyzvala, aby sme šírili túto správu, tieto informácie. Určite spravíme, čo v našich silách Ehm, tak ako vždy s našimi správami robíme, vždy ich eh, rozosielame člán eh, eh, vládam členských štátov cez náš systém styčných dôstojníkov, ale v 2016 kladieme veľký dôraz na dopad a dopad je iba funkcia toho, do akej miery ľudia poznajú výsledky a správy, čiže berieme to naozaj veľmi vážne. Pán Vos? Ja chcem pripomenúť, že táto správa je len začiatkom pre nás. Ako ste sami povedali, ešte nás čaká ďalšia práca v druhej fáze. E, sa nám snáď podarí vám dať potrebné surové údaje na to, aby ste zmysluplne mohli pripraviť politiky. A páči sa mi to, že by sme mali vypracovať zoznam záruk a minimálnych noriem. To budeme mať na pamäti na, pri, v tej druhej a záverečnej fáze. Pani Spinelli, veľmi cenné vyjadrenia. Otázka whistleblowers bola veľmi zaujímavá, ako môžeme lepšie chrániť tých, ktorí upozorňujú na porušovanie e, práv. E, tomu budeme venovať pozornosť v druhej fáze. Nie je to niečo, čo zapadá do kontextu prehodnocovania legislatívy a uplatňovania, ale Eh, ako náhle sa nám podarí to zmestiť do toho legitímneho priestoru eh, v rámci našich kapacít a nášho mandátu, určite podľa nás stojí za toto sledovať. Nielen preto, že agentúra pre ochranu základných ľudských práv je presvedčená o tom, že je potrebné chrániť tých, ktorí upozorňujú tak, aby eh, sme mali demokratické štáty, ktoré rešpektujú ľudské práva. Pani Intveld hovorila o otázke pod potreby testu nutnosti a proporcionality a e, my sme v podstate začali s identifikáciou uplatňovania predpisov zákonnosť, nutnosť, primeranosť a samozrejme legitimnosť v rámci e, legitimnosť e, použitia argumentu národnej bezpečnosti. nemyslím si, že my môžeme vyhodnotiť kvalitu sledovania a Počul som aj to, čo zaznelo v britskom parlamente ohľadom hromadného sledovania. A myslím si, že to precha, eh, prekračuje naše kapacity aj možnosti hodnotiť kvalitu sledovania, pre všetkým takého sledovania, ku ktorému nemáme prístup, ale určite súhlasíme s vami, že je potrebné spraviť takýto test a mať na národnej úrovni potrebné rámce, aby sa systematicky tento test uplatňoval. A pani predsednička, ak dovolíte, odovzdám slovo kolegovi aby doplnil ďalšie veci. Áno, a poprosím vás, aby ste hovorili stručne, pretože to súvisí aj s vašim programom. Ale nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja si budem veľmi stručný, pretože si myslím, že už sa tu viac menej zodpovedalo na otázky, ktoré boli položené. Ja by som sa chcel dotknúť dvoch vecí. Mnohí poslanci poukazovali na otázku právneho nápravy alebo opravného prostriedku a myslím si, že určite to je veľmi dôležité, aby takéto mechanizmy existovali a určite, ako aj povedal pani Spinelli, to je kľúčová, kľúčový aspekt, aby jednotlivec mal možnosť Ehm, na, ehm, na, pravo, na právny prostriedok dok ehm, nejde iba o, aj o, o cieľenú, ale aj o necieľené sledovanie takéto veci. Naozaj sa um, ťažko presadzujú, ale určite budeme musieť, e, musieť takýto systém pre nápravné prostriedky zaviesť. E, ďalšia otázka, ktorou sa správa dostatočne nevenuje, ale my pravdepodobne budeme musieť túto tému v najbližšej téme, v najbližšej publikácii či verzii rozšíriť, je otázka um, dohľadu e, na výmenu informácií medzi, medzi spravodajskými službami, pretože toto pravdepodobne je naozaj um, biele miesto v národných legislatívach. A to, myslím si, že mali by sme pra, sa venovať tejto otázke v našej ďalšej publikácii. Stručne by som mohol povedať, že prostredníctvom našich súčasných interviú, ktoré vykonávame vo viacerých členských štátoch, myslím, že my by sme vám chceli Um, poskytnúť informáciu o tom, ako sa táto, tento legislatívny rámec, um, alebo môže tento legislatívny rámec vytvoriť aspoň úsmernenie pre tých uh, legislátorov, ktorí by chceli pripraviť uh, legislatívny rámec na tej národnej úrovni. Predsedajúca, ja musím hneď prejsť ďalšiemu bodu našho programu, pretože nemáme veľa času. Týka sa to tiež um, podobných otázok, takže mali sme teda správu, a teraz e, bola sieť agentúr pre, pre spravodlivosť a vnútro a účelom je, každý rokom je teda, každá agentúra má predsedníctvo v tejto sieť oblasti a EU Liza malo e, predsedníctvo v roku 2015. E, FRA preberá toto predsedníctvo v roku 2016, tak najprv by som požiadala pána Karkova, vítajte, aby nám prezentoval kľúčové činnosti a dosiahnutia tieto, tejto siete v roku 2015 a potom ešte by som vrátila späť e, slovo pánovi o Flyer Teamu, ktorý by nám mohol predniesť kľúčové priority na rok 2016. Takže pán Garko, vitajte v našom výbore a ja by som vám hneď odovzdala slovo, aby ste nám predstavili vaše kľúčové aktivity. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, prajem všetkým príjemné popoludne. Som veľmi rád naozaj, že tu môžem byť prítomný a že môžem e, za niek- niek- niekoľkých nasledujúcich minútach vám venovať a e, vás informovať o tom, čo vlastne je hlavne činnosťou tejto siete. Sieť existuje od roku 2011, e, sieť agentúry HAA je veľmi praktickou platformou pre spoluprácu týchto, týchto agentúr s jedným cieľom, aby sa zvýšila pridaná hodnota a príspevok jednotlivých agentúr voči členským štátom EÚ. V roku 2015 e, sieť vytvorila, alebo si už stanovila štyri priority, ktorým sa chcela venovať, e, teda tie výzvy, e, ktorými stoja aj Európska únia, to sú ďalšie posilnenie e, politického dialogu na báze e, dôkazov, ďalej pokračovanie v operačných aktivitách, ktoré budú v súlade s politickými prioritami jednotlivých členských štátov, posilnenie externej komunikácie siete a v neposlednom rade zvýšenie viditeľnosti agentúr JHA voči alebo v rámci inštitúcií, alebo aj voči inštitúciám, aj voči verejnosti. Takže toto boli naše štyri priority, ktoré boli zamerané na zlepšenie a rozvinutie praktické príspevky agentúr pri implementácii príslušných eh, politík v našich oblastiach aj v podpore členských štátov, ktoré musia reagovať na rôzne neočakávané výzvy, ako napríklad hrozby terorizmu a migráciu. Správa eh, agentúr bola výboru poskytnutá, takže ja e, nebudem opakovať všetko, čo je obsahom tejto správy. Chcela by som iba zdôrazniť, že všetky výsledky, ktoré boli dosiahnuté touto, e, touto sieťou agentúr, boli veľmi konkrétneho charakteru a praktického charakteru a prispeli k e, riešeniu európskych priorít. Uvediem niekoľko príklad. Začala by som jednou z najviditeľnejších iniciatív z minulého roku. To bol e, pilotný projekt bol to vlastne projekt e, spolupráce štyroch agentúr. Jednou z nich bola FRA, ktorá takisto e, hodnotne prispela, tak aj z hľadiska e, technológií, ale aj Europol. Môžem ísť ďalej za iniciatívy Eurojustu pripravil taký, takú sadu nástrojov, kde sú aj určité opatrenia, ktoré sú k dispozícii priamo v oblasti EHA v porovnaní v, podpore boja proti zahraničným bojovníkom. E, ďalej 5 e, agentúr bolo od začiatku zapojených do plánovania implementácie koncepcie hotspotov, ktorá momentálne je jeden z najdôležitejších nástrojov zvládania migračných tlakov v Európe. EULISA, Frontex, EASO pripravili ďalší pilotný projekt Grécku, ktorý hľadal praktické riešenia e, technického operačného pohľadu, aby sa zlepšila implementácia e, hotspotov. Ďalšie veľké úsilie e, sa vyvinulo v budovaní kapacít a vzdelávania. Uviedol by som len minulého roku, bol spustený program správy hraníc, hraníc Takisto bolo tu aj výcvik a školenia v oblasti e, šengenských e, pravidel. Takisto sa cieľom týchto výcvikov či školení bolo e, zlepšiť pripravenosť členských štátov na migračné toky. Ehm, ja by som ešte mohol hovoriť dlhšie, ale viem, že nemám veľké množstvo času a v závere, ale by som ešte chcel povedať, že je dôležité zdôrazniť, že spolupráca medzi týmito agentúrami EHA, e, teda spravodlivosti a vnútra, bude veľmi dôležitým faktorom z hľadiska praktickej reakcie na súčasné výzvy Európskej únie a v tomto ohľade som presvedčený, že to, čo sme dosiahli v roku 2015, e, to sa bude ďalej rozvíjať aj v roku 2016 e, za predsedníctva siete FRA. A v neposlednom rade, keď chceme riešiť e, tie výzvy, pre ktorými stočí EU, stojí v EU v oblasti migrácie, je tu veľká potreba mať dobré normy pre interoperabilitu, technickú spoluprácu, technickú operáciu a v tomto ohľade majú agentúry EHA veľa skúseností a vedomostí a preto venujú aj svoju silnú podporu a proaktívny príspevok rozvoju efektívnych a dobre načasovaných a praktických e, odpovedí na problémy. A tým by som skončil predsedajúca. Ďakujem pekne, pán Garkov. Teraz by som e, sa obrátila k e, pánovi O'Flatimu, ktorý vlastne v tejto role vystúpi po prvýkrát. takže budeme mať, máme záujem od, dozvedieť sa od vás, aké sú vaše kľúčové priority. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení poslanci výboru. Hneď by som povedať, že ja vy naozaj výrazne e, oceňujem prácu EULIS a aj pána riaditeľa Garkova za to, čo vykonali v roku 2015. A my teraz vlastne e, nám, EULISA e nám nasadila latku ako, pod, na ktoré ďalej budeme stavať. E, e, sú tu, tu sú tu niektoré e, úvahy, to myslím si, že to najdôležitejšia koordinácia, pretože keď nebudeme spolupracovať, tak myslím, myslím si, že potom nemôžeme sa stiažovať, keď sa nás budete na nás stiažovať a bud, vyvíjať kritiku na nás za to, že sme nedostatočne efektívni. Myslím si, že určite náš kontext a je kriticky, eh, pre nás kriticky dôležité, aby sme priniesli vám aj občanom Európy to, čo sa od nás očakáva. Toto je osobitne dôležité z pohľadu základných práv, pretože otázka agentúra pre základné práva má úlohu, aby pracovala na témach, ktoré e, sú však vysoko horizontálne. nákladné práva nemôžu e, existovať izolovanie, pretože izolovanie to nebude fungovať. Musí to byť stále spolupráca medzi všetkými agentúrami a my, ak by sme neboli súčasťou EHA, tak by sme nemohli splniť naše povinnosti a zodpovednosti. Vnímal som tú, tú hodnotu e, za posledných 10 dní, e, pretože som navštívil aj hospody v Taliansku a v Grécku, aj na ostrove Lesbos, e, v Lampedúze, na Sicílii, aby som zistila, videl, ako by mohlo moja agentúra FRA lepšie podporiť európskych partnerov priamo v teréne, aby sa zabezpečilo dodržiavanie základných práv v týchto hotspotoch. A ja nielen, že som mal veľmi úžasný dojem z toho, čo už EASO a Frontex dosiahli, zlyhali aj ostatné agentúry, ale videla som aj tú kritickú potrebu, aby sme všetci tu spoločne postupovali, keď chceme naozaj priniesť výsledky v tejto iniciatíve hotspotov. Takže naozaj e, toto sú témy, ktoré boli vysoko horúce pre mňa v posledných desiatich dňoch a už ste počuli od riaditeľa EULISA, že ako sa nám už podarilo v rámci tohto networkingu e, pripraviť e, pilotný projekt e, inteligentných hraníc a moja agentúra tiež sa zúčastnila prípravy tohto projektu pri to, tým, že vlastne poskytla určitý prehľad o aspektoch základných o, o otázkach základných práv na e, e, hraniciach, pričom sme, my sme sa pýtali e, subjektov, ktoré sú, neboli členmi našej e, siete a my sme chceli vedieť, aké sú vlastne, akým spôsobom vyhodnotili e, situáciu. Takže E, keď sa na to pozriem, aká je, alebo budem pokračovať v tom, čo sa má udiať v roku 2016. E, ja, nebojte sa však, ja nebudem hovoriť e, príliš dlho prvom mieste, ako ste už počuli, my musíme pokračovať v našej spolupráci v kontexte Európskej agendy o migrácii, pretože e, tieto otázky, počuli sme už aj to, čo podal pán Garkov o hotspotoch, e, a toto otázka je pre mňa veľmi živá, keďže som odtiaľ práve teraz prišiel ale je tu potom treba pracovať na ďalších otázkach osvedčených postupov, prípadne biometrických údajov, e, príprava rýchlej e, reakcie na národnej európskej úrovni, koordinácia, podpora e, s Európskou komisiou počas príprav rôznych štúdií o štúdii dopadu Um, ktoré potom budú viesť k legislatívnym návrhom a tak ďalej. Druhou prioritnou oblasti je Európska agendu a bezpečnosti a e, boj proti závažnej organizovanej trestnej činnosti. Tu budeme musieť mať dočinenia aj s e, obchodovaním s ľuďmi a budeme musieť preskúmať aj existujúcu stratégiu e, Európskej únie o kinožení obchodovania s ľuďmi, aké opatrenia by sme tu mohli hľadať. Zároveň budeme musieť sa na to dívať pohľadu rodovej rovnosti a dodržovania základných práv. Takisto budeme musieť podskytnúť operačnú podporu členským štátom, tak aby sme mohli vyspieť európskemu cyklu pol, tvorby politiky aby sme mohli lepšie bojovať proti organizovaným skupinám, ktorí obchodujú s ľuďmi a prevážajú migrantov. A pokiaľ ide o agentúru základných práv, tak E, my sa musíme sústrediť na základné práva vo všetkých politikách a iniciatívach e, v oblasti slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a rodovej rovnosti. A e, Samozrejme, že nemôžeme vynechať našu spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Paralelne musíme všetci spolupracovať, aby sme zabezpečili dodržanie základných práv vo všetkých členoch rodiny JHA. Toto sú naše priority na rok 2016. A Samozrejme, že my chceme, aby to bola koordinovaná rodina agentúr. E, my by sme chceli, aby to všetko bolo praktickejšie, aby to bolo efektívnejšie. E, predovšetkým, pokiaľ ide o koordináciu a výmenu informácií, vrátanie e, alebo v oblasti počítačovej bezpečnosti, toto je veľmi široká oblasť, musíme si pozdieľať informácie. Po druhé, musíme posilniť naše zdieľanie informácií v rámci našej siete JHH z hľadiska toho, aké je medzinárodné zapojenie, aby sme sa mohli navzájom podporovať prostredníctvom našich medzinárodných eh, liniek, eh, ktoré máme pri výkone našich mandátov. Ďalej je tu otázka komunikácie, pretože všetci môžeme pracovať eh, lepšie, aby sme zlepšili viditeľnosť našej práce. Myslím, že môžeme nás navzájom podporovať, aby sme zabezpečili to, že naše výsledky mali vysokú viditeľnosť a tým aj vyšší účinok. A napokon otázka vzdelávania. Tu určite bude obrovská príležitosť pre spoluprácu v rámci e, rodiny EHA medzi agentúrmi. Uvidel som niektoré príklady E, ktoré sú otázky, ktoré by mohli viesť k zlepšeniu napríklad e, e, monitorovanie násilia, e, takisto nediskriminačné e, etnické profilovanie, rodová nerovnosť, práva dieťaťa a tiež akým spôsobom sa majú vyškoliť vyhodnotiteľia e, šengenského priestoru a tomuto všetkému by sme chceli priniesť výsledky v roku 2016. A k tomu by som chcel ešte povedať, v marci naša agentúra bude mať workshop na tému eh, agentúry JHA ako zlepšiť dopad našej práce, ktoré sa bude týkať obetí zo Sýrie a organizovaného zločinu. Tento workshop nám umožní zmapovať eh, osvedčené postupy a vízy v tejto kritickej oblasti. To je iba jeden z príkladov, eh, ktoré budeme organizovať v roku 2016 a my samozrejme, ako vždy, budeme potom informovať o výsledkoch v forme tzv. scorecard, ktorú pripravíme na konci roku 2016, takej tabulky, kde bude vidieť všetky výsledky a všetok pokrok, ktorý sme dosiahli počas tohto roku. Predsednička, ďakujem pekne. Máme tu dve vystúpenia, pani Gomeš. Ďakujem pekne Veľmi krátka otázka. Z toho, na čom pracujete v oblasti riešenia IKT a počítačovej bezpečnosti, vám eh, umožnilo pomenovať eh, kľúčové druhy infraštruktúry, teda systémovej povahy, povedala by som eh, v európskych sieťach. Nejde tu len o pomenovanie, ale aj predovšetkým aj o ochranu týchto druhov infraštruktúry. A ďalej je otázka na pána Flartyho. Ak si myslíte, že v rámci priority, ktoré ste práve pomenovali, myslíte si, že kroky, ku ktorým sa utieka teraz dánska vláda, o ktorých sme dnes diskutovali, že budú tiež predmetom vašej pozornosti. Ďakujem Pani Spinelli. Ďakujem. Ja sa chcem opýtať, pána Oflartyho. na hotspoty. Tieto tiež sledujem s veľkou pozornosťou už dlhodobo a tiež v súvislosti s ochranou základných práv. Najmä z hľadiska využívania násilia pri registrácii, ak k nemu dochádza ďalej je premena týchto hotspotov eh, na eh, zadržiavacie centra a taktiež rizika takejto premeny. V Taliansku, ako ste povedali, je toto situácia, ja ako Talianka a niekoľko týždňov budeme tiež na ostrove Lesbos spolu s našou delegáciou. Chcela by som sa vás opýtať, e, aké sú vaše dojmy? Čo presne podľa vás bolo skonštatované eh, v audite, aké sú nedostatky v základných právach, eh, čo by sa dalo napraviť. Prosím, neodpovedajte príliš diplomaticky. Ďakujem. Ďakujeme, pani Spinelli. Vážni hostia, najskôr vy, pán Garkov, nech sa páči. Pokiaľ ide o počítačovú bezpečnosť, e, to, na čo sa pýtala pani Gomeš, cieľom tejto siete je zjednodušiť spoluprácu a výmenu osvedčených postupov e, a skúseností medzi agentúrami v ich plnení mandátu. Teda táto sieť sa nebude venovať e, ochrane kritických infraštruktúr, ale tie postupy, ktoré sú predmetom výmeny a tiež e, rôzne druhy interakcie sa môžu využiť aj s cieľom lepšej ochrany kľúčovej infraštruktúry v Európe, ak agentúra či sieť bude poverená takouto úlohou. Ďakujeme pekne, pán Ofarty. Ďakujem. Mne boli položené dosť e, dve zložité otázky. Pani predsedajúca, najskôr pani Gomez sa pýtala na niečo veľmi konkrétne. Sieť agentúr je, a, a isté, že má pod patronátom e, celú školu rôznych agentúry a nie som schopný teraz nejako vyhodnotiť, či témy, ktoré spomenula pani Gomez, budú spoločným predmetom konia všetkých agentúr, či sa teda budú prejednávať. A pokiaľ ide o agentúru základných práv, my, ako iste veľmi dobre viete, my nie sme monitorovacia agentúra, my nemáme mandát vykonávať vyšetrovania o danom členskom štáte. My pozorne sledujeme situáciu v oblasti ľudských práv v celej Európskej únii veľmi pozorne poskytujeme vám nástroje na to, aby ste vy vyvodili eh, dôsledky okrem iného vo vašich výročných správach. Možno ste si všimli, že ak eh, skúmate nejakú konkrétnu situáciu, kde my nemáme mandát eh, konať, tak ako by si mnohí poslanci želali, dávame vám konkrétne nástroje a údaje, ktoré môžu byť užitočné v tomto kontexte. Ďalej, pokiaľ ide o otázku pani Spinelli, tá sa pýtala na hotspoty. Prepašte, že to preto len budem formulovať diplomaticky. Ja som tieto hotspoty nenavštevovala s cieľom monitorovania. Ja som túto misiu vykonal predovšetkým preto, aby som získal lepšie poznatky o tom, ako naša agentúra môže našim európskym partnerom pomáhať eh, v lepšom plnení ich úloh. Toto bolo cieľom tejto cesty. Myslím, že môžem predniesť niekoľko všeobecných poznámok v tejto súvislosti. Ja som eh, si všimol skutočnú ochotu podporovať mieru eh, ochrany základných práv, eh, celý tento rámec eh, v celej EÚ a je pri stretnutie s zastupcami členských štátov bola tam skutočná ochota a to v kontexte veľmi rýchlo sa meniacej situácie, kde je naozaj mm, veľmi intenzívny pocit naliehavosti predtým, než opäť nastúpia vysoké e, počty e, a vlny pristahovalcov e, v jarných mesiacoch agentúry a Frontex. S nimi sa snažíme spolupracovať, ako ich lepšie vybaviť nástrojmi, konkrétnymi školeniami, vývojmi rôznych protokolov v kontexte základných práv a ochrany základných práv. Myslím, že toľko v tejto chvíli môžem k tomu povedať, je mi ľúto, že viac povedať nemôžeme. Vycestovali sme tam naozaj s konkrétnym cieľom a iba v tomto rámci by sme mali vyvodovať závery. Nie v iných. Ďakujeme obom našim hosťom. Želáme vám dobrú spoluprácu v ďalšom roku. Ďakujeme za to, že ste prišli informovať nás e, o vašej činnosti. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu na programe. Konkrétne ide o bod 8 Pokroková správa o stratégii EÚ na boj proti drogám z roky 2013 až 2020 a tiež akčný plán o drogách na roky 2013 až 16. Komisia nám priblíži a predloží svoju správu. Ja chcem požiadať pani Sipalu, aby sa ujala slova a potom sa môžu vyjadriť aj jednotliví poslanci. Nech sa páči, pani Sipala v mene Európskej komisie. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme za to, že dávate komisii priestor prezentovať túto správu. Ak dovolíte, v krátkosti prednesiem vodoslovo a potom, ak si budete želať, môžeme vám poskytnúť aj podrobnejšiu prezentáciu tejto správy v prípade záujmu poslancov. Komisia prezentovala túto správu pretože Európska stratégia boja proti drogám vyžaduje od komisie každé dva roky vypracúvať pokrokovú správu o plnení cieľov a priorít ehm, Európskej stratégie boja proti drogám a plánu a tiež musíme vypracovať túto správu s informáciami od členských štátov ESVČ, eh, MCDA a ostatných eh, agentúr, ako napríklad aj Europolu. Eh, obdobie, ktoré sa pokrýva v tejto správe, eh, pokrýva roky 2013-2014 a tiež sa venujeme plneniu konkrétnych piatich eh, smerov a cez znižovanie dopytu, ponuky, drog, ďalej koordinácia, medzinárodná spolupráca, informácia a výskum a taktiež vyhodnocovanie. Spomenieme v stručnosti hlavné závery tejto správy a potom aj odporúčania. Čo sa týka znižovania dopytu po drogách, je dôležité zvorazniť, že väčšina členských štátov už má e, v platnosti konkrétne kroky e, snahe znížiť užívanie nezákonných drog a väčšina členských štátov tiež zorganizovala osvetové kampane o rizikách a dopadoch a dôsledkoch užívania drog. E, ďalším zistením tejto správe sú preventívne opatrenia. S veľkým potešením konštatujeme, že všetky členské štáty už e, v tomto období implementovali preventívne opatrenia a všetky členské štáty majú aj v platnosti liečbu náhrady opiátov, aj keď e, takéto druhy liečby sú len náhodené. Čo sa týka znižovania ponuky, tu chceme upozorniť na tri hlavné závery tejto správy a síce počet nových psychoaktívnych látok, e, ktoré sa objavujú v EÚ. Iba za rok 2014 101 nových e, takýchto látok e, bolo zistených, čo je navýšením o 25 s predchádzajúcim rokom 2013. A taktiež vidíme, že väčšina členských štátov poskytla alternatívne eh, tresty nie eh, nutené pre užívateľov drog a taktiež predajcov a taktiež väčšina členských štátov sa konkrétne zameriava na drogovú trestnú činnosť na internete. Ďalej v tejto stratégii boja proti drogám, konkrétne v oblasti koordinácie, tu môžem informovať, že všetky členské štáty majú eh, národné alebo regionálne drogové stratégie. Väčšina z týchto stratégií sa zameriava konkrétne na nezákonné drogy, ale v niektorých členských štátoch e, sú drogy zahrnuté aj do širšej e, politiky v prípade um, cigariet, alkoholu a rôznych iných navikových e, látok. Tiež nás veľmi potešilo, že všetky členské štáty nás informovali, že organizácie všetky spoločnosti sa zapájajú do vývoja a vytvárania národnej drogovej politiky e, za toto obdobie 2013-2014, ktoré sme pokryli v správe. E, ďalej, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, tu sme skonštatovali, že Európska únia naďalej financuje programy boja proti drogám a Kopolat. Je to um, ďalej program uh, teraz kokainu a heroinu. čo sa týka výskumu, tu je e, hlavné úsilie spojené s rámcovým programom číslo 7, ale tiež e, sú nižšie sumy e, vyčlenené aj z iných programov, ako napríklad z programu Justice. Teraz sa dostávam k hlavným záverom tejto správy. Konkrétne je 7. Poprvé, zo správy vyvodzujeme, že schválenie balíka legislatívy o nových psychoaktívnych látkach je mimoriadne potrebné, spoliehame sa teraz na nové holandské predsedníctvo, že odblokuje balík, ktorý, ako viete, je ešte stále na rade zablokovaný. E, náš ďalší záver, ktorý vyvodzujeme z tejto správy, je, že potrebujeme jednoznačný silný európsky hlas v medzinárodnej diskusii v súvislosti s UNGASom, teda e, mimoriadným e, segmentovalného zhromaždenia OSN, ktoré sa venuje práve drogám a to prebehne v New Yorku v apríli tohto roka. Ďalej tretí záver. E, budeme potrebovať nový stimul na spoluprácu s tretimi krajinami, najmä s cieľom posilniť e, konzultácie s krajinami, ktoré sú e, mimoriadne relevantné v prípade drog a kontaktu s členskými štátmi, ale tiež, aby sa zistili väčšie synergie v politických dialógoch s tretimi krajinami a v programoch spolupráce. Ďalej po štvrté, obchodovanie s drogami na internete je e, ďalším e, a významným rizikom, ktoré Európska únia musí spoločne riešiť. Veľmi rada vás môžem poinformovať, e, že DG Home a migráciu začiatkom júna tohto roka zorganizuje stretnutie expertnej skupiny o tomto jave v rámci Európskeho internetového fóra. Ďalej po piate, napriek hospodárskému úpadku je nevyhnutné pokračovať a tiež e, pokračujú v financovaní a plnení e, opatrení na znižovanie rizika. Po šiesté, Európska únia bude musieť e, financovať výskum boja proti drogám na rovni EÚ a ďalej po siedme. To sa týka konkrétne marihuany. Tu ako ste všetci e, vieme, e, prebieha veľmi intenzívna diskusia na tému marihuany, ktorá bude nedalej pokračovať. E, a úplne posledná skutočnosť, ktorú vás chcem pripomenúť, je, že pokroková správa je iba začiatkom o mnoho rozsiahlejšieho procesu, ktorý sa bude venovať vyhodnocovaniu európskej drogovej stratégie. Toto hodnotenie začne v najbližších mesiacoch a komisia uskutoční tieto kroky spolu s um, externou zmluvnou uh, firmou uh, bude si to vyžadovať spoluprácu aj Európskeho parlamentu, občianskej spoločnosti mimovládok v tomto procese hodnotenia a stratégie, čo bude dôležité pre uh, budovanie ďalšieho Európskeho akčného plánu o drogách. Výsledky tohto hodnotenia sa očakávajú začiatkom roka 2017. Dúfame, že aj skôr, ale termín začiatku roka 2017 je podľa nás reálny a podľa nášho názoru sa tým vytvoria e, náznaky ďalšieho akčného plánu na roky 2017 až 2020 a dúfame, že Európsky parlament sa bude aktívne zúčastňovať e, tohto procesu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pani Sipala a teraz sa dám slovo pánovi Bonimu, aby sa ujal slova ako spravodajca pre nové nariadenie o psychoaktívnych látkach. Pán Bony, eh, ďakujem. Chcel by som sa poďakovať eh, za prezentáciu Európskej eh, stratégie mm, o drogách a tejto pokrokovej správy. Domnievam sa, že táto stratégia je dobrým základom presadzovať lepšiu, zdravšiu a bezpečnejšiu Európu. Hlavným princípom je znižovanie dopytu a ponuky nezákonných drog, ale aj začatie o mnoho viac koordinálnejšieho úsilia na úrovni EÚ e, v snahe znižovať mieru užívania drog v našej spoločnosti od nadobudnutia účinnosti stratégie a tiež akčného plánu, e, čo vidíme aj v pokrokovej správe, sme zaznamenali mnoho rôznych verejných iniciatív, ktoré prebiehajú v rôznych členských štátoch s cieľom zvýšiť e, povedomie verejnosti o tejto problematike, e, taktiež e, opatrenia e, v oblasti prevencie a tiež rôzne osvetové kampanie sa snažia upozorňovať na možné zdravotné a sociálne riziká súvisiace s užívaním drog. Podľa môjho názoru toto je kľúčový prístup, ako znížiť mechanizmy dopytu a ponuky nezákonných drog v EÚ. Taktiež um, liečby um, odvykania, ako aj následnej e, starostlivosti. E, tu by sa možnosti mali posilniť, e, ale podľa mňa sú tu problémy v príliš veľkých rozdielov medzi členskými štátmi v tom, ako sú ďaleko vo svojich protidrogových politických opatreniach. Je tu na jednej strane tá meká stránka legislatívy a na druhej strane aj kroky orgánov činných trestom konaní. E, ďalej po druhé, táto stratégia je pridanou hodnotou k národným stratégiám členských štátov tým, že sa ponúka platforma na koordináciu v súvislosti s medzinárodnými mm, krokmi a tiež sa presadzuje spoločný európsky prístup snahe bojovať proti problému drog. Mali by sa podporovať aj národné inštitúcie Európskej agentúry v podpore výskumu a analýz na základe ukazovateľov MCDA v snahe lepšie pochopiť, monitorovať a taktiež vyhodnotiť e, otázky e, ponuky a užívania drog. Je dôležité zaistiť e, optimálne vymienianie si osvedčených postupov medzi všetkými členskými štátmi EÚ. Taktiež musíme zaistiť skutočné vyhodnotenie ochoty všetkých členských štátov zúčastňovať sa spoločných projektov. Je to kľúčové preto, že trh s drogami je čoraz viac eh, cezhraničný a preto koordinované kroky na úrovni orgánov činných trestnom konaní a tiež na úrovni presadzovania nových postojov spoločnosti budú čoraz viac potrebné preto, aby mohla vzniknúť efektívna európska stratégia o drogách a. To, že neexistuje spoločná stratégia o nových psychoaktívnych látkach, je žiaľ zlým príkladom. Je tu mnoho problémov, ktoré súvisia s začiatkom trialogov po tom, čo činnosť parlamentu a komisie nepriniesla ovocie. Musíme vyhodnotiť, eh, aké sú príčiny, či nedostatok politickej vôle, alebo či je tu obava z príliš vysokej politickej koordinácie na európskej úrovni, alebo či dostatočné a relevantné politické rozhodnutia v niektorých členských štátoch, minimálne v niektorých. Ďalej je potretie členské štáty a inštitúcie EÚ by mali zvýšiť rýchlosť odhaľovania a taktiež vyhodnocovania nových psychoaktívnych látok, aby dokázali rýchlo a účinne reagovať na objavenie sa nových psychoaktívnych látok. Celý tento proces je veľmi zdlhavý v súčasnosti a myslím, že bude potrebné ho urýchliť nejakým spôsobom. Chceme oceniť nové riešenia, ktoré sú eh, zatiaľ eh, na roňu rade zablokované, ale dúfame, že v priebehu holandského predsedníctva sa nám podarí posunúť eh, celú vec vpred. Tiež aj čo sa týka novej povahy týchto riešení a ďalej niekoľko otázok. Aké plány sa očakávajú na tento rok v kontexte nových psychoaktívnych látok? Ďalej, čo sa týka konferencie, ktorá sa blíži nakoľko bude dôležitá téma nových psychoaktívnych látok eh, v kontexte tejto konferencie a ďalej. Akčný plán poukazuje tiež na spoluprácu s občianskou spoločnosťou. Mohli by ste uviezť nejaké konkrétne príklady krokov eh, alebo podujatí a či sú spojené s nejakými konkrétnymi finančnými nástrojmi. Ďakujem pekne, pán Bonny, pán Jurek. Ja v kontexte tego, co słyszeliśmy od... W kontekście toho, čo sme počuli od predstaviteľky komisie, by som sa chcel spýtať, že aké vlastne stanovisko komisie v otázke marihuany, Ide mi o vyhodnotenie tohto javu, nielen otázky eh, na, na prác na otázku práce na legislatíve, ale myslím si, že tu e, majú k dispozícii aj rôzne výskumy, výskumy psychologické, sociologické a podobne, čiže potrebujeme mať aj stanovisko aj k tomu, že či marihuana napokon predstavuje vážnu rozvoj pre zdravie, či um, otvára možnosť rozvoja narkománie. Um, či zvyšuje dopyt po narkotikách, e, či vytvára určitú takú závislosť alebo vyvoláva potrebu e, získania potom silnejších e, látok. E, no už e, keďže ale tomuto, tomuto, tento problém nesmieme obchádzať. Grazie Presidente. Bene, io ho letto il report presentato dalla... Ďakujem pekne Už každopádne sa tu ukazuje, že boj e, ukazuje dobré výsledky. Boj proti mafii konkrétne. My ako zákonodarcovia práve pri e, drogách, skutočných drogách máme rozhodujúce úlohy. V rade sa opierame na o vedecké výsledky a zistenia. Tu je aj globálna e, protidrogová komisia, zasadzuje sa tu celosvetovo i Kofi Annan. V roku 2015 v rámci interskupiny sa e, zorganizovali rozhovory, pokiaľ ide o účinnosť politiky Europol, Euras, Európska rada a ďalšie grémia participujú Ide o hodnoc, vyhodnocovanie drog. Pre mňa je absurdné, že v poslednej správe Európskeho parlamentu, posledná uh, správa je spred 12 rokov, svet sa zmenil a parlament musí viesť diskusiu, ktorá nebude ideologická, treba sa opierať o vedecké skutočnosti. 230 tisíc e, trestných činov 7% kanabis, naozaj 80 miliónov Európanov povedalo, že kanabis e, aspoň raz v živote fajčili. Naši sudcovia, naše policajné zložky využívajú veľa svojej energie na to, aby bojovali proti fenoménu, ktorého výsledky e, boli jasné. Otázka komisii znie, bude zohrávať Európska únia dôležitú úlohu pri konferencii OSN o drogách a ako, pripravuje, ako sa pripravuje EÚ na toto ako sa zohľadní i zmenená medzinárodná konštelácia pri diskusiách o ľahkých drogách. Ďakujeme a teraz Naspäť dávam slovo komisii. Ďakujeme e, poslancom za ich veľmi zaujímavé a e, trefné otázky. A ako sa pripravujeme na rok 2016? No, určite súhlasíme s myšlienkou, že GAS 2016 bude kľúčovou udalosťou, momentom, medzinárodné spoločenstvo bude mať možnosť e, zamýšľať sa nad e, medzinárodnou politikou o drogách, hodnotiť to, čo sa udialo vo viacerých oblastiach a poučiť sa z toho, čo dobre fungovalo a čo e, fungovalo horšie. Ako sa pripravujeme na UNGAS? Rada prijala v novembri 2015 spoločnú pozíciu EÚ k UNGAS. Tu sú jednotlivé body, že na základe členských krajín a komisie sú to najrelevantnejšie body pre negociáciu na medzinárodných e, fórach. To všetko je založené na drogovej stratégii EÚ a to je modelom pre vychádzajúc e, z politiky založenej na dôkazoch na základe vkladov našej agentúry porovnaní s ďalšími politikami v jednotlivých krajinách a oblastiach je to veľmi vyvážená e, stratégia. Rovnaký stupeň pozornosti sa e, venuje e, dopytu, dodávke i e, redukčným otázkam. A pokiaľ ide o komisiu, môžem tiež povedať, i pokiaľ ide o radu, sme naozaj veľmi radi, že tu vidíme hlas parlamentu v tejto rozprave na medzinárodnej úrovni, pretože toto sú otázky, ktoré sú veľmi dôležité pre mnohých občanov a volených e, zástupcov občanov. Súhlasím s pánom Bonim, spravodajcom, že je tu potreba pokročiť. Diskutujeme s predsedníctvami a jednotlivými delegáciami a spravodajcami možné E, prístupy, odblokovať túto zložku. Pre nás je dôležité e, v roku UNGAS postupovať bez skutočného rámca. To nepôjde. E, existujúci rámec nám neumožňuje konať dostatočne rýchlo v NPS. Pokiaľ ide o zapojenie občianskej spoločnosti, 45 e, e, európskych a národných e, zástupcov boli prítomní, kde sa prezentovali kroky v oblasti drog. V tejto správe sa to takisto spracovalo a verím, že budú pracovať pri, principiálne pri príprave a evaluácii stratégie pokiaľ ide o otázku marihuany a e, depenalizácie, je tu intenzívna medzinárodná rozprava. Hlavné iniciatívy alebo viaceré iniciatívy sa prijali tretími krajinami. Sú to však iniciatívy, ktoré je privčas e, vyhodnot, ešte na hodnotenie. Je jasné, že tieto otázky musia byť posudzované v kontexte e, evaluácie stratégie Určite budeme, by sme vítali príspevok parlamentu na hodnotenie stratégií, pretože to bude rozhodujúce pre nový akčný plán. Ďakujem. Ďakujeme za podrobné odpovede pani Sipala a teraz pokračujeme v politike eh, týkajúcej sa drog a ja pozývam predsedu Európskeho monitorovacieho centra pre eh, drogové závislosti, aby tu prišiel sem k nám Ide o pána Alexisa Goosdela. Vítajte tu na zasadnutí našeho výboru. Pán Goosdel eh, od 1. januára je vo funkcii. Blahoželáme vám a želáme vám eh, úspechy vo vašej kľúčovej pozícii. Odprezentujete nám dnes stratégiu a pracovný program na 2016 až 2018 a e, program na, e, ročný program na rok 2016 takisto. Ďakujem pani predsednička, vážení členovia LIBE a Európskeho parlamentu, dámy a páni, v prvom rade by som chcel poďakovať vám za vaše pozvanie a za možnosť e, prezentovať naše, náš program a stratégiu. Ako ste boli povedali, je to výsledok e, tímovej práce, dvoch spoločných, e, spoločná práca dvoch riaditeľov, pretože práci e, predsedal pán Goetz a my sme dovršovali prácu spoločne počas prechodného obdobia. Išlo to veľmi hladko. Práve členom tohto výboru chcem poďakovať za neutíchajúcu podporu a neustále návrhy zvýšiť rozpočet a nastoliť e, určitý rozpočet pre centrum. Spoločne sme sa nám e, darí a verím v dobrú budúcnosť a rátam s podporou tohto výboru. Veľmi stručne zo pár e, takých dôležitých bodov našej stratégie. V prvom rade, čo je tu nové v pri prezentácii tohto trojročného programu, že sme jasnejšie zviditeľnili, čo je vízia strategická, aké sú ciele centra, pretože viac než kedykoľvek predtým chceme mať lepší dopad a demonstrovať pridanú hodnotu. Nie je teda prekvapením, že ciele agentúry v tomto trojročnom programe sú prispievať k bezpečnejšiemu, bezpečnejšej a zdravšej Európe, a to tak, že sa bude poskytovať lepšie e, podklady pre, rozhod- pre tých, ktorí rozhodujú. Môžem vám tu oznámiť na vypočutí, že 22. E, septembra som mal vypočutie pred týmto výborom. Tu sme navrhli zamerať sa na e, tri skupiny zainteresovaných, ktoré by mali mať prioritu inštitúcie EÚ, národné inštancie, ktoré rozhodujú a profesionáli. Ako sa náš troročný program štruktúruje? Sú tu tri e, strategické oblasti. Výmena informácií a vedomostí, Potom po druhé e, špeciálne stratégie. Týka sa to jednej zo stratégií EÚ a tohto parlamentu. A to je e, E, systém včasného varovania pre nové psychoaktívne látky a po tretie rozvoj lepších znalostí o situácii, reakcií a analýza trendov pre celú EÚ. Aby sme tieto všetko mohli plniť, sú tu tri prierezové oblasti. To je informácia, e, zbieranie informácií a ich e, spravovanie, ďalší rozvoj ešte lepšej e, formy mechanizmov pre publikácie centrá pre údaje a v neposlednej miere spolupráca s medzinárodnými partnermi. A potom sú tu dve oblasti, ktoré e, nám umožňujú plniť si tie naše záväzky a previesť ich do reality. To je riadenie administratíva a telekomunikácia. V nasledovných minútach by som sa spodelil s vami o niektoré kľúčové výsledky, ktoré agentúra môže priniesť v budúcich e, týždňoch, mesiacoch. Tá prvá oblasť, tá komunikácia, strategickým cieľom je poskytnúť lepšie dôkazy pre rozhodovanie a kroky a pomoc by, byť, ako, byť centrálnym referenčným bodom. Budeme to robiť poskytovaním lepších výrobkov, nové služby všetkým zainteresovaným a tiež výmena informácií. Ak chceme mať prehľad týchto výsledkov, vyzvihol by som osobitne druhé vydanie správy o európskom drogovom trhu, 5. aprílu. Potom tu bude poprvýkrát naše centrum vytvorí v septembri ďalšie vydanie e, správy ESMEP pre prieskum na školách v Európe. Tiež poskytneme, už spolupracujeme s členskými krajinami, s Radou a komisiou, poskytneme vedecké údaje na prípravu UNGAS a spoločnej európskej pozície v roku 2017 tiež budeme, e, uverejníme novú správu o reakcii na drogy v Európskej únie a zač... A ako som naznačil na vypočutí, budeme mať e, cvičenie týkajúce sa všetk o tom, ako by mohli vyzerať tieto postupy e, v ďalších rokoch. Spomínal som Munga za drogový trh. Je dôležité, aby sa táto správa uverejnila každé tri roky. To budúce vydanie sa pripraví tak, aby sa to uverejnilo v roku 2019. To je v chvíli, keď bude ten, to veľké grémium UNGAS takisto k strednodobej e, drogovej stratégii. Súčasťou týchto služieb tie pokrývajú i príspevky, o tom hovoril pán Bony, monitoring, evaluácia jednotlivých akčných plánov, stratégie a vypracovanie novej stratégie a akčného plánu. Ešte osobitný e, náudol z tohto roku, a to je osobitná správa internetovému e, e, trhu s drogami v februári. Uputavka sa tam už nachádza teraz na našej web stránke. Potom tá tretia oblasť časného varovania, dve rýchle reakcie, dve oblasti rýchlej reakcie. Systém skorého varovania, ale tiež e, vychádza nové trendy, tento rok a budúci rok a pravdepodobne e, v ďalších rokoch sa budeme zameriavať v mnohej práci na vytváranie novej európskej databázy k drogám, k novým drogám. Treba to na novo prepracovať vzhľadom na dramatické zmeny v posledných desiatich rokoch. Investície a práca pokračujú, ale samozrejme, keď sa to príjme, tiež implementácia nového legislatívneho rámca treba tiež implementovať e, usmernenia článku 28 o farmakovigilancii a tiež rozvoj kapacít v oblasti forenznej medicíny. A na záver toho všetkého, pretože chceme poskytnúť služby, ktoré poskytujeme e, pri, pri príprave kandidátskych krajín, podpora implementácie národného akčného plánu z týchto krajín, osobitne e, krajiny na západe Balkánu, kde sa e, implementuje systém skorého varovania kompatibilný s EÚ. A potom tretia kľúčová oblasť, analýza trendov, holistický pohľad na e, drogový fenomén, monitorovací systém. A ako asi viete, ďalšia investícia do etablovaných oblastí, dlhodobý monitoring, súčasné pokračovanie v investície a konsolidácia metodológie v jednotlivých oblastiach, napríklad s novými nedávnymi metodami. Ďalšie, takisto k legislatíve k odpadovým vodám a takisto budeme pokračovať v integrácii informácie, hneď ako ich budeme mať, ktoré nám poskytuje sieť, ktorá zbiera, zbiera informácie k situácii e, v e, k pravidlám e, naliehavých udalostí. Tento rok takisto spustíme navrhnem manažmentu naše, našeho inštitútu v decembri tohto roku novú dlhodobú stratégiu na, rok, do, na do obdobie do roku 2025, prípravná práca. Spustili sme proces pred dvoma týždňami a to znamená, že po 3,5 týždňoch v pozícii budeme sa snažiť splniť všetky slúby a na to príjmeme všetky opatrenia už na prvú časť tohto roku. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vašu prezentáciu. Slovo má pán Bony. Ďakujem. Vážený pán riaditeľ, blahoželám vám v prvom rade k vašej e, nominácii za nového riaditeľa EMCDDA. Ďakujeme za stratégiu na akčný plán 2016-2018 sú tu kľúčové opatrenia aktivity, ktoré umožnia agentúre zohrávať skutočnú úlohu v oblasti systémov skorého varovania s dôrazy, dôkazmi e, spojenými s rizikovou analýzou, dodávateľskými reťazcami v Európe a posudzovaním nových fenoménov, nové e, aktívne látky, digitálne kanály a poskytovanie drog. Verím, že sme sa mnohé naučili o vašich krátkodobých plánoch. Chcem sa vás však spýtať na vašu dlhodobú stratégiu. Spomínali ste to v poslednej časti prezentácie, že plánujete implementovať na obdobie 2016 až 2025 septembri budete kandidátom na pozíciu riaditeľa agentúry, ktorú chcete pripraviť e, strategicky, aby MCDDA bola nová agentúra, ktorá poskytuje informácie spojené s drogami a takisto analýzy, ktoré môžu e, zmeniť e, postoj k e, spotrebiteľom, aby to bolo bezpečnejšia a zdravšia Európa. Transformácia tohto centra na informačné centrum bude si vyžadovať, aby ste sa pozreli na e, efektívnosť v cieľoch, ktorý, na, o ktoré sa usilujete, ako chcete dosiahnuť tieto nové ciele. Mám ešte ďalšie špecifické otázky, keďže som ja spravodajcom k nariadeniu o nových psychoaktívnych látkach. Verím, že postupne tu bude nový, nová forma tých, tohto nariadenia ako sa uspôsobí agentúra na nové očakávania, vzhľadom na nové úlohy týkajúce sa nových psychoaktívnych látok, aké sú schopnosti MCDDA vystupovať e, procedúry rýchlejšie, ako aj vaša úloha v systéme včasného varovania. Verím, že sa dá e, zrýchliť proces vzhľadom k novým psychoaktívnych látkach. Z tohoto dôvodu chcem počuť váš názor na túto vec. Spomínali ste i rozpočet, jeho štruktúru na rok 2016, kde e, všeobecné výdavky sa na úrovni 15,5 miliónov eur a ciele spojené s postupmi z časného varovania máme vyhradených len pol milióna eur. Môžeme to v budúcnosti zmeniť. Verím, že výbor Líbe podporí rozpočet, aby to bola silnejšia schopnosť lepších výsledkov. E, posledná vec. E, neviem, posilniť spoluprácu s národnými laboratóriami a eventuálne zefektívniť e, proces hodnotenia použitím určitých výsledkov testov, ktoré už boli vykonané na úrovni vnútroštátnej. Bolo by to možné, a rozumné a ak áno, tak do akej miery? To je moja otázka. Ďakujem pekne. Pán Bony, pán Dehovský, nech sa páči. Vážený pán riaditeľ, dnes som sa veľmi tešil na vašu prezentáciu, pretože už do poludnia mm, sa ma pýtali, čo by som zlepšil na vašej agentúre. E, spoločnosť sa ma pýtala. Ja som e, v odpovedi povedal mnoho návrhov. Jedným z nich je systém včasného varovania, na ktorý sa pýtal Michal Bony. Ako bude tento systém fungovať? Ako e, by sa tento systém dal zlepšiť? Máte nejaké konkrétne spôsoby? Ja sa stretávam so situáciou a hovorím o situácii z tohto leta, pretože som celé roky pracoval ako street worker. A kolegovia ma upozornili na to, že v lete sa v mnohých štátoch e, objavili nové veľmi nebezpečné syntetické drogy, ktoré e, mohli po jednom použití e, spôsobiť smrť užívateľovi. Tieto drogy sa kvázi tvárili ako pomerne menej nebezpečné, tzv. trip ktoré používateľia brali na rôznych diskotékach ako príležitostnú drogu k zlepšeniu nálady. Ako reagovala vaša agentúra na túto situáciu. Môžete nám to konkrétne popísať, pretože ja patrím k tým, ktorí propagujú, aby sa vám zvýšil rozpočet, pretože vidím, aká je situácia na uliciach a že sa stále zhoršuje a naozaj drogová problematika 6 rokov bola podceňovaná a dôsledky je vidieť. A to, že drogovo závislí nie sú iba zo sociálne slabých skupín. To musíme stále opakovať, pretože mnohí kolegovia si myslia, že drogová problematika dôležitá nie je. A súvisí s tým aj moja tretia otázka. V mnohých štát štátoch sa od roku 2009, od doby hospodárskej krízy, buď znížili alebo škrtli peniaze na boj proti e, trestnej činnosti v súvislosti s drogami. Ja viem, že v Českej republike, kde v krajoch, na celý kraj iba jeden policajt, ktorý sa zaoberá problematikou drog, to mi pripadá vzhľadom na pol milióna obyvateľov v kraji veľmi málo. Potom na ulici vidíme dôsledky tohto šetrenia, Ty naozaj uh, to sa nejedná iba o Českú republiku, ale môžem to povedať pri Jerezovo, v celej Európskej únie biznis s drogami prekvitá. Ja som bol veľmi prekvapený, keď som na Malte sa ma viackrát pýtali mladí tínejdžeri, či si nechcem kúpiť nejaké drogy. A chcem sa opýtať takto. Vnímate to podobne alebo rovnako ako ja? A posledná otázka sa týka dlhodobejšej stratégie. Dlhová problematika to nie je niečo, čo sa dá vyriešiť do roku 2020 alebo hľadať nejaké riešenia. Preto sa pýtam na stratégiu do roku 2030, 31 na, na 15 rokov. Tu by som chcel vedieť, aké máte plány eventuálne aj so štátmi Latinskej Ameriky alebo Južnej Ázie, kde drogová problematika v posledných rokoch výraznou mierou zmenila svoje konotácie a napojenie napríklad aj na organizovanú trestnú činnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Zelovský, pán Stevens, pani Stevens. Ďakujem pekne, pani predsednička. Počúvam túto diskusiu a mám otázku od tých, ktorí majú intelektuálne problémy, alebo sú autisti, alebo majú iné problémy. Z mojich skúseností z flámskeho parlamentu viem, že existujú zraniteľné skupiny a niekedy e, sa stávajú terčom e, predavačov drog. Máte nejaké informácie o e, konkrétne zraniteľné skupiny a používanie drog. Eventuálne tí, ktorí predávajú drogy, sa zameriavajú na takéto zraniteľné skupiny. Takisto neviem, či nemáte, chcel by som vedieť, či máte nejaké informácie o tom, aké informácie si teda vymieňajú členské štáty v tejto konkrétnej veci. Viem, že v Belgicku ľudia e, z rodín, e, ktorí, ľudia, ktorí nemajú dobré zázemie v rodinách, väčšinou končia vo vezeniach. sú ľudia, ktorí porušujú zákon a uvedomujú si, že porušujú zákon, ale sú aj iní z rozhraniteľných skupín, ktorí si to neuvedomujú. Máte nejaké teda ďalšie informácie na túto tému? Ďakujem, pán Stevens, pán Jurek. Ďakujem pekne. Ja by som chcela využiť tú príležitosť a položiť opäť tú otázku, ktorú som položil ktorý som položil predstaviteľovi komisie. Ide mi o stanovisko v otázke marihuany a akým smerom by mala ísť legislatíva jednotlivých členských štátov EÚ, či alebo naše spoločné postupy, pretože vieme, že tu máme rôzne názory, protichodné a tým pádom nemôže to všetko byť eh, asi reálne, keď sa tieto vzájomné eh, hodnotenia, ako keby boli súci navzájom protirečení, tak by som chcel vedieť, že ako teda vyhodnotiť tú skutočnú situáciu. Hm. Ďakujem pekne. Dobre, čiže ak si to podchytili, nech sa páči odpoveď. Ďakujem pekne, dostal som množstvo zaujímavých otázok, ktoré si určite zaslúžia viac času. Uh, mm, majte obavy, pokúsim sa efektívne a rýchlo zareagovať. Poprvé, uh, otázka uh, pána Bonyho, ako chcete dosiahnuť cieľa dlhodobú stratégiu, a ako už uplatňujete teraz a kde hľadať možnosti zefektívnenia. Ja by som k tomu povedal štyri veci. Poprvé, odkedy som začal eh, eh, ešte prechodnej funkcii s pánom Gecom ako eh, rejiteľom, ja som postupoval veľmi pragmaticky, snažil som sa efektívne využívať náklady a spolupracovať s pánom Gecom, stanoviť si najprv priority na úst podpory a realokáciu zdrojov a až potom žiadať ďalšie peniaze. A myslím si, že rozpočet na roky 2016 je dobrým príkladom, pretože sa nám podarilo ušetriť peniaze z prenajmu budovy a vďaka podpory komisie e, sa nám podarilo presunúť tieto peniaze skôr na operatívnu činnosť. Takže to je dobrý príklad a myslím si, že čo sa týka dlhodobej strategickej vízie, e, tomu budeme mať už internetový workshop na, v agentúre o 4 týždne. A potom e, bude príprava stratégie, ako náhle už schváli vedenie, tak e, veľmi rád vám ju prídem odprezentovať. Takisto po nej e, spravíme mapovanie kompetencie. Mojím cieľom je preorganizovať e, e organizáciu, e, e, centrum tak, aby sme čo najlepšie využívali tie kapacity a schopnosti a znalosti, ktoré máme s cieľom plniť dlhodobé strategické ciele. Potom tu zasnela otázka, ako aké sú naše schopnosti, čo môžeme robiť viac, či môžeme hodnotiť nové drogy. Hm, v každom prípade musíme neustále zlepšovať našu prácu E, takisto prispôsobiť čerpanie rozpočtu tak, aby sme nenavyšovali podiel mzdových e, nákladov na stálych zamestnancov v agentúre, pretože potrebujeme peniaze aj na to, aby sme si mohli nájať odborníkov na krátke obdobia, e, aby tí v podstate nám poskytli tie znalosti, ktoré my nemáme interne. A potom, čo sa týka národných údajov, už tak robíme cez hodnotenie rizik a systém včasného varovania. Takže v tom budeme určite pokračovať. A pán Zdechovský sa pýtal o tom, ako zlepšiť systém včasného varovania. Ja si myslím, že jednou z víziev pre legislatívca pri príprave a diskusii o nových legislatívnych návrhoch je pre všetkým to. No samozrejme, že keby bolo ľahké riešenie, už by sme ho dávno boli naformulovali. Jednoducho to tak nie je. Dôležité je zabezpečiť to, a uvedomiť si to, že ak sa pozrieme na prvé hodnotenie rizik, poprvýkrát e, naozaj spoločné aktivity v plnom rozsahu. Bolo to v 19. a vtedy sa predpokladalo, že tam bude iba zo pár úloh pre hodnotenie rizik. Teraz robíme 10-20 krát. Toľko je tam oveľa viac disciplín, oveľa viac poznatkov, ktoré musíme do toho zapojiť. A zároveň v spoločnej aktivite členské štáty majú 6 mesiacov na uplatnenie rozhodnutia, ktoré bolo prijaté. Tak to bolo na začiatku. Teraz majú na to rok. Určite to je dôležité pre tých, ktorí chcú mať tento systém včasných výstrach aby fungoval čo najskôr, aby pomohol EÚ príjmať dobré rozhodnutia rýchlo a zabrániť tomu, aby napríklad e, to netrvalo dva roky, kým nejakú látku zakážeme, pretože to bude protiproduktívne celému procesu. Čo sa týka otázky pána Zdechovského, a samozrejme by som sa chcel poďakovať aj pánovi Bonimo, aj pánovi Zdechovskému za, jeho, za ich otázky. Otázka znela, ako zlepšiť prácu v oblasti nových psychoaktívnych látok. No jedna z vecí, ktorú by sme chceli naplánovať a komisia bola štedrá v snahe pomôcť nám ďalšími ad hoc finančnými prostriedkami. Neviem, či sa nám to podarí e, všetko spraviť ešte tento rok alebo nie, ale v každom prípade v budúcnosti budeme potrebovať okrem investícií agentúry do zlepšenia a konsolidácie databázy E, zabezpečenia toho, aby v databáze mohlo byť viac údajov a mohlo lepšie komunikovať s viacerými partnermi, je potrebné okrem tej databázy budovať ešte aj expertný systém, ktorý umožní lepšie e, upozornenia, lepšie analýzy a lepšie externejšie využívanie týchto informácií. To momentálne nemáme momentálne nemáme ani potrebné ľudské zdroje na realizáciu tohto projektu a čerpanie tých prostriedkov. Takže návrh vášho výboru navýšiť rozpočet, určite ho zameráme na určité špecifické oblasti a tento expertný systém bude jednou z tých oblastí. Pýtali ste sa zároveň, že čo e, robíme v prípade nových syntetických drog, ktoré sú, môžu byť veľmi smrteľné, dokonca aj pri prvom použití, čo robíme. Asi viete, že agentúra zverejňuje takéto výzvy e, na ochranu zdravia obyvateľstva. Tie sa šíria predovšetkým cez partnerov členských štátov. E, pri komunikácii týchto v podstate upozornení na um, nebezpečie pre zdravie obyvateľstva. Je problém v tom, že nechceme vyvolať e, paniku, možno sa jedná o látku, ktorá je nebezpečná, ale u vás ešte sa nevyskytuje. Takže preto chceme využívať skôr také tie profesionálne, vedecko-odborné kanály, a mm, e, kontaktovať sa s tými, ktorí rozhodujú a s vedeckou obcov. Ale v každom prípade v týchto aktivitách budeme pokračovať. To ide ruka v ruke aj s tým, čo som povedal v súvislosti s expertným systémom pre aktuálnych zdrojoch, ktoré máme, môžeme e, a robíme všetko preto, aby sme realokovali zdroje, aby sme lepšie využívali synergie s, s ďalšími agentúrami, ale uh, to všetko má svoje hranice Napriek tomu sa snažíme a budeme sa snažiť aj tento rok. A potom jedna z posledných otázok, dlhodobá stratégia. Tu by som chcel e, čo chcem spraviť v rámci medzinárodnej spolupráce, ste sa pýtali. Hovorili ste o roku 2030, no v každom prípade momentálne mám mandát na 5 rokov, aj keď bol obnovený, tak určite nepôjde až tak ďalej. Takže moja ambícia pre agentúru veľmi z dlhodobého pohľadu pre mňa je to, že aby ešte lepšie podporovala to, čo robia aj inštitúcie, vrátanie parlamentu, komisie a rady, ako aj zahraničná služba. Pomôcť im v ich snahách implementovať EU politiky. A chcel by som naozaj zdôrazniť, čo hovoríme o EU politikách, pretože to je potenciál, ktorý máme, ale zároveň aj limit nášho mandátu, obmedzenie nášho mandátu a myslím si, že aspoň interne potrebujeme mať zdroje na to, aby sme mohli lepšie spolupracovať, poskytovať lepšie služby a v každom prípade v tom chceme takto pokračovať. Myslím si, že to je tá najväčšia výzva, pretože drogy sa menia a my musíme e, pripravovať nové služby, ktoré vám môže poskytovať vám, parlamentu, tomuto výboru, členským štátom. A posledná e, pripomienka, otázka pani Stevens a pána Jureka. Čo sa týka ľudí e, s postihnutím alebo všeobecnejšie povedané zraniteľné skupiny, MCDDA sleduje už veľmi dlho e, zásahy v oblasti prevencie a znižovania dopytu špecificky e, pre zraniteľné cieľové skupiny. To je jedna špecifická oblasť v rámci programov prevencie a v správe, ktorú zverejníme budúci rok poprvýkrát, sa budeme zameriavať aj na to, čo vieme o reakciách na drogovú problematiku. To je jedna z tém, ktorá v správe určite ošetrená bude. A potom ešte na záver otázka pána Jureka, aké je vaše stanovisko o marihuane. Ja som veľmi rád, že môžem povedať, že nemám žiadne stanovisko k marihuane, ale môžem vám povedať, že my sledujeme a monitorujeme, čo sa deje nielen v EÚ, ale aj mimo EÚ. Konkrétne momentálne v Spojených štátoch sa, a v Latinskej Amerike sa dejú veľké zmeny. Takže napríklad v Uruguaji po ich skúsenosti, je tam vedecký výbor pre hodnotenie, a bola pozvaná ako pozorovateľ. Poviem, že MCDDA nemá za úlohu rozhodnúť o tom, aká má byť politika v členských štátoch alebo na úrovni EÚ, či už sa to týka marihuany alebo niečoho iného. Ja by som chcel upozorniť však na to, že medzi, v rámci všetkých diskusí, nie len na tému marihuana, ale aj tému národných či regionálnych drogových politík vo všeobecnosti. Niekedy zabúdame, z čoho sme vyšli. V Amerikách, pre všetkým v Latinskej Amerike sa dnes hovorí o najväčšom kroku, čo je prechod z modelu e, presadzovanie cez právo na systém, cez verejné zdravotníctvo. Ak sa pozrite na EU politiky od prvého plánu o drogách z roku 90, bolo to prijaté v decembri na Rade v Ríme až k dnešné, dnešnému dňu. Ak sa pozrite na politiky EU členských štátov, už EÚ za posledných 30 rokov má pre všetkým vyvážený prístup, to znamená kombinuje e, boj za zníženie dopytu a aj zníženie ponuky, ale náš model sa skôr zameriava na ochranu zdravia obyvateľstva v porovnaní s tým, čo sa robí v Amerikách. Čiže nemôžeme porovnávať regióny. A to je ďalší problém ktorí, ich situácia je úplne iná, keď porovnáme pre všetkým Latinskú Ameriku či Centrálnu Ameriku, to je to násilie, ktoré je spojené s používaním drog, pre všetkým výroby a nezákonného obchodovania s drogami. Áno, čiže máme vstupné informácie, veľmi je dôležité, aby členské štáty spolupracovali pretože drogová politika nie je v exkluzívnej kompetencii EÚ, je to v veľkej miere aj kompetencia členských štátov, ale spolupráca a koordinácia je veľmi dôležitá a to že pravdepodobne bude a je spoločné stanovisko členských štátov o tom, čo je spoločné a zdieľané stanovisko predtým, ako pôjdeme do Spojených štátov. To už samé o sebe je veľmi dobrý začiatok a v konečnom dôsledku každý región vo svete a dokonca aj každý, každý členský štát EÚ má inú situáciu, takže potrebujeme reakcie prispôsobiť reakcie, vrátane politík, prispôsobiť na ak situáciu na národnej úrovni. Takže dúfam, že e, s týmito odpovediami sa mi podarilo zareagovať na vaše otázky. Na záver, ešte skôr ako sa vám poďakujem, že ste ma pozvali. Možno, že ste si e, možno, že povšimli rozpočet alebo návrh rozpočtu našej agentúry na 2017, e, že tentokrát sme žiadali tú sumu, ktorá sa spomínala vo viacročnom finančnom rámci. Takže e, keď sa budete pýtať, že prečo agentúra nežiada viac peniazí, pred, e, vysvetlenie je, že momentálne sa snažíme predovšetkým zabezpečiť pre prácu agentúry, sa snažíme plánovať e, to, čo je v výsledčiach, nie je, aby sme boli v línii konečného výsledku, ak eh, potrebu, budeme presne vedieť, čo, čo robíme s peniazmi a keď chceme robiť viac. Ale ja zatiaľ nemôžem požiadať eh, eh, pracovníkov agentúry, aby pripravili 3-4 rôzne návrhy rozpočtu, len preto, že my chceme to, to, to, to ukázať. Tak pre všetky my takisto chceme aj efektívny rozpočet, chceme šetriť a keďže sa nám podarilo dosť dosiahnuť úspory. Ukážme, že my dokážeme lepšie využiť synergie, dokážeme zabezpečiť úspory, presvedčme tento výbor aj parlament a členské štáty, aby sa potom prípadne vrátili späť tomu rozpočtu, ktoré nám umožní, ktorý nám umožní byť veľmi udržateľnejším a efektívnejším. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za túto detailnú prezentáciu, pán Kústa, a my vám samozrejme prijajme všetko dobré v najbližších rokoch. A teraz posledný bod nášho dnešného programu je, je uplatňovanie tzv. tzv. E, smednice o rovnakom zaobchádzaní e, vo vzdelávaní a zamestnávaní, zamestnávaní. A týmto by som hneď e, dala slovo pani Stevens. Chair, colleagues, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Smernica o zamestnávaní je dôležitý nástroj, ktorý má zabezpečiť rovnaký prístup k zamestnaniu pre všetkých bez ohľadu e, na pohlavie, náboženstva, postihu, veku alebo sexuálnej orientácie. A ja veľmi verím, že medzi týmito nie je žiadna hierarchia e, ani medzi rôznymi formami diskriminácie a obávam sa najmä e, z viacnásobnú diskrimináciu a aj tiež, aby, keďže tu dochádza tiež aj v rozdielu medzi členskými štátmi, pretože sú tu fragmentované um, predpisy v jednotlivých členských štátoch. Ehm, chcela, predsednička prerušuje rečníčku a chcela by som požiadať tých, ktorí odchádzajú, aby odchádzali potichu, pretože potom sa nemôžeme sústrediť na vystúpenie pani poslankyne. Mám počkať, kým všetci odídu z miestnosti, pýta sa rečníčka, pani Stevens. Nož, ako je to uvedené aj v stanovisku, dúfam, že teda správa vezme do úvahy povinnosť zabezpečiť e, vhodné bývanie pre osobu s postihom. Článok 5 e, smernice o rovnosti zamestnávaní e, sa zavezuje zamestnávateľa, aby poskyt podnikol príslušné opatrenia, aby zabezpečil všetkým osobám rovnaké zaobchádzanie. A to napríklad zabezpečuje zabezpečenie eh, tlmočníkov posunkovej reči eh, na, pracovisku alebo príslušné vzdelávanie súvisiace s výkonom práce. Eh, dohovor, kon, dohovor OSN, ktorý bol ratifikovaný, v auguste aj týmto výborom uvádza v článku 5, že ak e, chceme podporovať e, rovnosť a eliminovať diskrimináciu, jednotlivé e, členské štáty musia prijať všetko preto, aby bolo všetky opatrenia preto, aby bolo zabezpečené príslušné ubytovanie. Aj keď skúsenosti z diskriminácie a obťažovania sa zvyšuje, takisto aj dnes hlásená diskriminácia sa zvyšuje, preto je veľmi dôležité, aby sa zvýšila osveta o tom, že je tu existuje právo, ktoré je treba dotržiavať. Je, je, takže je, toto musí byť prioritou prvne, že sa napríklad vytvoria nové e, alebo budú navrhovať nové legislatívy. Takisto je treba posilniť aj národné orgány. E, a takisto by som chcela obviesť, že Ehm, predpisy, ktoré sa týkajú boja proti diskriminácii, budú fungovať len vtedy, keď eh, bude sa bojovať proti diskriminácii na všetkých úrovniach eh, života. A to by som poďakovať eh, aj tieňovým spravodajcom, chcela by som poďakovať aj pani spravodajkyni Weber z výboru EMPL a budeme pracovať na tom, aby sme zabezpečili uplatňovanie tejto smernice vo všetkých členských štátoch aj vo všetkých európskych inštitúciách. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz sa obraciam na komisiu, kde je pani Grange z VG pre zamestnanosť. Ďakujem pekne, aby som chcela vyjadriť eh, niekoľkými slovami podporu v parlamentu v tejto otázke aj v eh, implementácii smetnice eh, osobitne pokiaľ je tu časť, ktorá sa týka zberu údajov, ale toto je určite vec, kde veľa vecí chýba. Samozrejme, že my sme, vysoko ceníme správu a správodajkyne aj za všetky informácie, ktoré máme pri implementácii tejto e, smernice, pretože my vlastne musíme reagovať na, pos, e, na stiažnosti a spúšťame konanie proti krajinám. Ja by som sa ešte chcela vrátiť e, do konkrétnej oblasti podľa posobnosti smernice. A toto je však e, limitované tou smernic, druhou smernicou z roku 2008, ale my sme veľmi radi, že došlo k tejto iniciatíve a my tu to správu plne podporujeme. Ďakujem pekne, pani Grant. Pani Steven, chcete niečo doplniť? Oni nie. Predsedajúca, ďakujem pekne. Eh, musím teraz oznámiť, že termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 1. február 18. a hlasovať eh, sa bude vo výbore Libe 29. februára. A dovolte, aby som vám poďakovala za vašu pozornosť dnes popoludní. Bolo to dlhé zasadnutie. Prajem vám pekný večer. Ďakujem. Ďalšia schôdza Nezabúdajte, vysoko pravdepodobne bude v pondelok 1. februára v Štrasburgu. Ďakujem pekne.